OK, colleague. Takže kolegovia, prajem vám dobré popoludne, vítam vás na zasadaní nášho výboru. Máme veľmi nabitý program, máme tam taktiež zaujímavých rečníkov, zaujímavé témy. Predtým nezačneme, tady by som chcela pridať bod na program. To je správa z našej súdobnej cesty do New Yorku, nášho výboru, kde boli prijaté cieľe udržateľného rozvoja a máme tu e, spravodajcu teda za EPP, za náš výbor, takže to by som e, navrhovala ako posledný bod dnešného programu. Si chcem povedať, že hlasovanie hľadom návrhu stanoviska o situácii v Sredozemnom mori o migrácii neprebehne zajtra, ale posunieme to na neskôr 10. novembra konkrétne, aby bol dostatok času na napísanie pozmenujúcich návrhov, pretože Libe taktiež zmenilo svoj, e, svoje načasovanie harmonogram a máme 96 pozmenujúcich návrhov e, k stanovisku, ktoré má len 6 bodov, takže je treba, aby ten text bol jednoznačný. No. Posledný bod programu je dnešného programu je spoločné zasadanie s výbormi Agri a Envy ohľadom Svetového dňa potravín. moje to dnes eh, eh, v miestnosti C53, C50 v budove PHS. Alebo máte pravdu, prepačte, popletla som to, je to zajtra, povedala som to zle. Takže to je zajtrajší posledný bod programu. No a Podarí sa nám uzavrieť všetky body nášho programu, predtým než prejdeme k tomu spoločnému zasadaniu z Agria Envy. Takže tu máme ešte otázky pre komisiu. Aj to sa všetko ešte uzavrie pred tým spoločným zasadaním zajtra po obede. Môžeme schváliť agendu v takejto novej podobe? Dobre, ďakujem. Oznámenie predsedajúcej. Poprvé, 15. teraz vo štvrtok od uh, e, 9. E, do 12.15 je zasadanie ohľadom sacharovej ceny v 5G3. Takže štvrtok od 9. zasadanie o sacharovej cene. A potom v pondelok bude výnimočné zasadanie nášho výboru. Príde tam komisár Mimica, ktorý predstaví novú zelenú knihu ohľadom dohody v súvislosti s e, e, obdobím po Kotonu. Takže to bude 3.30 budúci týždeň v pondelok. A samozrejme, ohľadom týchto dvoch zasadaní vám ešte príde e-mail s konkrétnym programom. Teraz bod 3 schválenie zapisnice zo schôdze, ktorá sa konala 3. septembra 2015. Máte to v zložke. Pokiaľ tu máte nejaké pripomienky, tak prosím upovedomte sekretariát pred koncom zasadania. Pokiaľ neuvidíme e, žiadnu námietku, tak tá zápisnica bude schválená. Taktiež máte v zložke v súvislosti s bodom 4. Máte tam e, návrh dokumentu e, rozhodnutia odporúčania koordinátora 22. septembra podobne. Pokiaľ nedostaneme žiadne námietky alebo pripomienky, tak to budeme považovať za schválené. Ďalej, bod 5, oznámenia komisie. Máme nového kolegu, pana Vansanta Grumoa, ktorý teda je našou novostičnou osobou pre kontakt medzi Európskym parlamentom a komisiou a teda sa pridal do týmu, takže máte, chce niečo podať. Áno, ďakujem. Ja som, ja vediem oddelenie na DigiDevko pre kontakt s parlamentom. Som vám v dispozícii, pokiaľ niečo budete potrebovať. No a dnešné oznámenie sa týka k schváleniu dokumentu z minulého týždňa ohľadom e, spoločného eh, vyhlásenia komisie a vysokej predstaviteľky v súvislosti s budúcimi vzťahmi krajín AKT a EÚ. Urobili sme prvý oficiálny krok a zatiaľ ešte nechceme zaviať stanovisko, pretože je to ešte veľmi skoro, ale tento spoločný dokument povedie k obsiahlým konzultáciám, budeme riešiť sporné otázky, taktiež budúci týždeň nám pán komisár Mimica predstaví detailne tento dokument a potom dúfam, že to prebehne plodná diskusia. Ďakujem, je to veľmi dôležitá diskusia, kolegovia, takže prosím, v pondelok, budúci týždeň sa dostavte všetci. Vítame vás tu, pán nový kolega, a dúfam, že sa budeme vydať častejšie. Teraz bod 6. Vzdelanie pre deti v núzových situáciách ako viete, pred letnou prestávkou sa náš výbor rozhodol, že pripraví ústnú otázku pre komisiu s uznesením ohľadom vzdelania pre deti v núdzových situáciách. A budeme hlasovať o tejto ústnej otázke, o tom uznesení 10. novembra na našom zasadaní. A myslím si, že sme tam diskutovali o tomto probléme, ktorému čelia deti utečencov. A budeme diskutovať ešte o našej misii do Turecka. Tam kolegovia videli, akým problémom čelia deti utečencov v utečenských táboroch. Je tam nedostatok dostupného vzdelania. Aj u nás, v mojom okrsku, bol mladý e, človek, mladý muž, ktorý povedal, že 11 rokov sa mu nedostalo vzdelávania, pretože je to utečenec zo Somalska, bohužiaľ nemal prístup k vzdelaniu. Takže je to obrovský problém a taktiež to vyháňa ľudí z krajín, ako napríklad zo Sýrie, opýtate sa ich, prečo ste odtiaľ odišli, tak, tak predovšetkým vám povedia, že chceli vzdelanie pre svoje deti. Takže máme 65 miliónov ľudí, alebo detí, ktoré žijú v takejto situácii po celom svete, 47 miliónov detí, ktoré nedostávajú primárne alebo sekundárne vzdelanie. No a čo my sme robili v rámci rozpočtu, je, že sme tlačili na navýšenie európskeho financovania určeného na vzdelávanie detí v takejto popísanej situácii. Momentálne je to len 2% nášho rozpočtu, ktorý putuje na teda takéto účely. Chceme, aby to bolo navýšené napríklad na 4%. Očakávame zmeny. No a myslím si, že určite je dobré dnes o tom diskutovať s expertnými rečníkmi z Európskej komisie a taktiež e, s mimovládnymi organizáciami a s agentúrami OSN, ktoré sa venujú tejto problematike vzdelávania detí v núdzových situáciách. Máme Nulis Skinner, ktorý je riaditeľom agentúry e, alebo kancelárie UNICEF v Bruseli. Potom tu máme kolegyňu z DG ECO, ktorá je zodpovedná za medzinárodné humanitárne právo a ochranu detí vo vojnových konfliktoch. Taktiež je tu Veronik Lorenzo, ktorá vedie oddelenie na e, eh, DigiDevco a taktiež kolegyňu z mimovládnej organizácie. Prosím, poprosím všetky, aby hovorili 10 minút maximálne a potom dostanú priestor kolegovia na e, otázky. Takže máme tu kolegyňu s e, pani Skinner z UNICEF. My sme videli v Turecku, ako sa situácia má teda na mieste. Robo to nás veľký dojem. Máte slovo. Ďakujem. Dobre popoludne, kolegovia. Skutočne je to pre mňa obrovská česť. Ja som v Bruseli čerstvo ako e, riaditeľka partnerskej agentúry UNICEF pre, teda pre kontakty s Európskou úniou. Bola som predtým, zastupovala som UNICEF v Rwande aj v Čiernej hore, ale predovšetkým môjmu srdcu blízke bola, bola otázka vzdelávania. Nuž, ja pred 15 rokmi som bola v Kosove, tam som bola tiež odpovedná za problematiku vzdelávania. Snažili sme sa tam vybudovať vzdelávací systém po tej vojne, ktorá tam prebehla. A potom som bola poslaná na Haiti po zemetrasení, aby som tam tiež pracovala v tejto oblasti vzdelávania. A musím povedať, že skutočne je to zásah, ktorý zachraňuje životy. Poskytovať vzdelanie deťom v núdzových situáciách, v konfliktných situáciách. Toto skutočne pomáha zachraňovať životy. Takže je to skutočne téma blízka môjmu srdcu a som veľmi rada, že môžem o tom pred vami dnes pohovoriť. Pani predsednička, vy ste uvedli pár čísel. Keď sa pozrieme z globálneho hľadiska na všetky deti, ktoré nemôžu chodiť do školy a v podstate sú na, e, vo veku 6 až 11 rokov, mali chodiť na základnú školu, tak vidíme, že máme 59 miliónov detí tomto veku 6 rokov, ktoré nemôžu chodiť do školy. Okrem toho máme 65 miliónov e, tínedžerov 11 až 15 rokov, ktorí taktiež nemôžu, nemajú príležitosť chodiť do školy. To sú globálne čísla. Ale 43% všetkých detí, ktoré nechodia do školy, je, tam nechodia pre, z humanitárnych dôvodov. Potom máme mladé ženy, Eh, kde je takmer 90-percentná šanca, že nebudú môcť chodiť do školy v konfliktných oblastiach. 28,5 milióna eh, detí, ktoré by mali eh, chodiť do školy v veku 6 až 11 rokov v konfliktných oblastiach skutočne to, sektor vzdelávania má obrovské problémy. V Sýrii 2,5 milióna detí, ktoré mali chodiť do školy, nechodia. Taktiež e, viac než 60 jemenských škôl je zavretých. V Sudáne je podobná situácia. Mohla by som pokračovať tie, že sú skutočne otrasné. A riskujeme, že v podstate tu stratíme celú generáciu žiakov, e, celú generáciu potenciálu. sa týka globálnej solidarity, tak tá je teraz potrebnejšia než kedykoľvek predtým. Skutočne to zachráni životy, poskytá vzdelávanie v krízových situáciách, pretože vzdelanie môže poskytnúť taktiež fyzickú aj psychologickú ochranu môže prispieť nejakému pocitu normálnej situácie, napriek tomu, že táto to obdobie v tom, na tom mieste nie je úplne normálne. Takže snažíme sa o to, aby e, vzdelávanie nemuselo byť prerušené. Snažíme sa byť inovatívni a taktiež e, chceme poskytovať napríklad potraviny, zdravotnícke služby, čistú pitnú vodu. Takže nejde tu len o vzdelávanie a o vedomosti, ale o v podstate podporu odolnosti mladých generácií na konkrétnych miestach. Taktiež sme navyšili financovanie za posledné roky, avšak sa odhaduje, že by sme potrebovali každý rok 49 miliárd e, dolárov e, ročne, pokiaľ by sme chceli tú situáciu úplne optimalizovať. Toto číslo taktiež obsahuje e, financovanie vzdelávania v e, dlhodobých konfliktoch Európska komisia uznáva, že financovanie vzdelávania je skutočne zásadným bodom v rámci boja proti krízam. Taktiež navrhujeme navýšenie príslušného rozpočtu. Vítame taktiež vytvorenie eh, trastových fondov. prvým projektom bol projekt UNICEF v Turecku pani predsednička práve si to spomenuli, ten projekt, ktorý tam prebieha. Skutočne vítame, že tento výbor taktiež tlačil na navýšenie pridelených prostriedkov určených na vzdelávanie v krízových situáciách. EU a UNICEF majú skutočne hlboké partnerstvo v tejto oblasti. My sme agentúrou, ktorá pôsobí predkonfliktnom v priebehu aj po Taktiež vykonávame hlboké hodnotenia situácie, máme formálny a neformálny prístup k situácii, pretože deti sú v podstate najzraniteľnejšie v nejakých krizových situáciách a pokiaľ investujeme do vzdelávania, tak investujeme do detí a do života. Ďakujem. Ďakujeme za to, že ste sa prišli pridelného času. Ďakujeme za prehľad o tomto probléme je to obrovský problém a je to tiež komplikované, pretože boli sme v Turecku a boli tam otázky, napríklad program školnej osnovy. Pôjdu podľa sírskych ško- školských osnov alebo podľa tureckých, alebo tie deti sú tam tri roky napríklad, mali by ísť do tureckej školy, učiť sa podľa tureckých osnov. Sú to komplexné otázky, takže mohli by sme sa o tom porozprávať a Mám tu ďalšieho rečníka, Maria Lencu z DG Eco, ktorá je zodpovedná za ochranu detí v ozbraných konfliktov. A najmä by zaujímalo, by nám komisia povedala niečo o tomto probléme financovania. Na jednej strane je tam humanitárna pomoc, ktorá nepomáha z dlhodobého hľadiska, nie je tam dlhodobá perspektíva zatiaľ čo rozvoj pomoc. Áno, takže je treba spolupracovať v týchto otázkach. Myslím si, že vaše agentúry spolupracujú a nás by zaujímalo, aké sú tam technické bariéry toho financovania, ktoré treba vyriešiť. Takže prosím, pani lencu. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste nám dali príležitosť hovoriť o tejto veľmi dôležitej téme. Áno, ja sa vyjadrím aj k, týmto vašu, aj k vašim otázkam spoločne s kolegami. Mohla by som prvú prísiedku, prosím. Takže napriek tomu, že vzdelanie je za základným právom pre všetky deti v všetkých situáciách, tak často sa v nejakých krízových situáciách na ňo zabúda. Napriek tomu, teda UNICEF nám poskytuje určité čísla, tak sa ukazuje, že menej než 2% z e, globálneho rozpočtu momentálne určených na vzdelávanie. A vzdelávanie je zásadné pre deti, aby si mohli budovať budúcnosť. No a vidíme tú súčasnú migračnú krízu v Európe, kde sa ukazuje, že mnohé deti v dnešnej dobe neutekajú len, aby mali strechu nad hlavou a potraviny, ale taktiež, aby mali prístup k vzdelaniu. Nebudem hovoriť o konkrétnych detailoch, pretože kolegyňa z UNICEF už to vysvetla lepšie. Takže ďalšia prísvitka, prosím. Zaangažovanosť EÚ v tejto oblasti sa posledné roky vzrastla e, vďaka e, Nobelovej cene mieru, ktorú EÚ dostala v roku 2012. Taktiež bola vytvorená e, línia financovania, tak aby sme lepšie pomáhali deťom, ktorí boli zasiahnuté nejakým konfliktom Od roku 2012 táto iniciatíva každý rok narastala a zatiaľ sme e, tam prispali s 23 miliónmi eur a e, tie peniaze dostali k miliónu a pol deťom po celom svete. Len v roku 2015 sme poslali e, na krízové projekty 10 biliónov eur. takým sa rozhodli, že na že pridáme 1 eh, milión eur, ktorý bude určený pre deti, ktoré museli žiť eh, v, na, v regiónoch, kde bola ebola a na ich vzdelávanie. V rámci súčasnej migračnej krízy a keďže sú čoraz častejšie dlhodobé krízy, je jasné, že je treba podporovať vzdelávanie detí v krízových situáciách. Preto komisár Stylianides oznámil, že chce podporovať tieto projekty a chce splniť globálny cieľ, stanovený cieľ, ktorý je ten, aby 4 európskeho rozpočtu išli na vzdelávanie, aby sa to stalo ešte v priebehu jeho mandátu. Toto bolo prediskutované s členskými štátmi, aby sa zaručili dodatočné e, finančné zdroje. Taktiež sme tam diskutovali s sociálnymi eh, demokratmi a ďalšími politickými skupinami, ktoré eh, taktiež požiadali o navýšenie finančných prostriedkov na tieto účely. Avšak vzdelávanie to je spoločná zodpovednosť členských štátov EÚ, pretože, ako už to bolo povedané, to potom v podstate pomáha zlepšiť budúcnosť. Toto humanitárna pomoc samotná nemôže zaručiť. A preto musíme podporovať vzdelávanie aj v krízových situáciách. O tom ešte viac povie kolega za DigiDevko. Dám vám pár príkladov. Už veľmi úzko spolupracujeme s kolegami z oblasti rozvoja, aby sme poskytli eh, pomoc, eh, rozvojovú pomoc v rámci našich eh, programov. Máme spoločné projekty z DigiDesco, diskutovali sme o rôznych eh, spoločných eh, krokoch. Máme spoločnú delegáciu, ktorá bola s komisárom Stylianidesom na samite o vzdelávaní v Osle. A je grant e, z DG ECO, ktorý, ktorý až bude ukončený, tak je treba zaistiť dodatočné, dostatočné financovanie. Napríklad v Turecku sme chceli zaručiť vzdelanie sírským deťom, ktoré žili v utečeneckých táboroch. Momentálne je toto financované z Trasového fondu EÚ. Taktiež projekt v Mianmarsku, to sa financovalo e, v rámci projektu v roku 2013. Malo to pomôcť e, deťom, ktoré boli v táboroch pre dočasne e, presídlené osoby alebo vnútorne presídlené osoby. A taktiež to obsahovalo zaručenie e, budovania kapacít, zaručenie učiteľov. No a teraz sa to financuje z, zo strany EÚ a to financovanie potreba do roku 2017. Takže Musíme sa pozrieť na tieto úspešné príbehy, aby sme si uvedomili, ako môžeme e, posilniť tieto prepojenia medzi rôznymi e, agentúrami, projektami. Napríklad ECO sa zúčastní na medziročnom seminári, e, ktorý organizuje DigiDevco a bude sa tam hovoriť teda o posilnení týchto rôznych prepojení. Ďakujem. Teraz DigiDevko, pani Lorenzo. Veľmi plynulý prechod. Ďakujem, pani predsednička. My sme tiež veľmi radi, že máme možnosť diskutovať o tejto téme, ktorá vyvstáva e, v našej vzdelávacej práci ako jedna z dôležitých priorít. Prvá vec, ktorú by som povedala, je, že snáď názov uznesenia a zasadnutia by nemal znieť len vzdelávanie v núdzových situáciách, ale vzdelávanie v núdzových situáciách a pokračujúcich krízach, pretože realita je taká, že tieto núdzové situácie sa stávajú chronickými situáciami postupom času a sme svedkami prípadov, kedy je podpor- potrebné podporovať v tábore utečencov po dobu 10 či 15 rokov. Takže naozaj tu hovoríme o zdieľanej zodpovednosti medzi roz- aktérmi v oblasti rozvoja a humanitárnej pomoci. Ako už uviedla kolegyňa predo mňou, asi jedna z najhlavnejších otázok je, ako zredukovať túto bariéru medzi aspektom humanitárnym a rozvojovým. Utečenci sú umiestnení do tábora niekoľko mesiacov alebo rokov, bez ohľadu na to sú stále utečenčami, majú e, rovnaké potreby, žijú v rovnakom prostredí a je e, dôležité uvedomiť si z praktického hľadiska, ako artikulovať naše jednotlivé nástroje podpory, tak aby sme jednoducho neurobili viac škody ako užitku, aby sme zabezpečili tento plynulý prechod. Mám tu niekoľko obrázkov, na ktorých e, vám budeme ilustrovať to, čo robíme v oblasti vzdelávania, tak aby ste získali predstavu aj o číslach, aké veľké sú súčasné investície v rámci súčasného MFF a potom ďalší obrázok bude hovoriť o mechanizmoch, lebo toto je jedna z vecí, eh, s ktorými sa potýkame. Pomoc v oblasti vzdelávania v rokoch 2014 a 2015 je stále výrazná. Eh, v prípade SDG 4 a na ďalších obrázkoch vidíme čísla, ktoré ukazujú, že došlo k celkovému nárastu e, s predchádzajúcim viacročným finančným rámcom napriek e, globa, poklesu, globálnemu poklesu e, financovania. Z našej strany došlo k zvýšeniu financovania. E, Samozrejme, e, tu sú dôležité aj bilaterálne programy a položky, ktoré financujeme cez tematické rozpočtové linky. A takisto e, máme aj regionálne programy. Na ďalšom obrázku je znázornená geografická alokácia. Celkovo je tu znázornených 39 krajín, 50 z nich sú tzv. krehké krajiny. Celkový bilaterálny rozpočet má výšku 2,7 milióna. A 60% z toho ide do týchto tzv. krehkých krajín. My tu hovoríme o základnom vzdelávaní, nie o tom vyššom vzdelávaní a o príprave na zamestnanie Podobné čísla vidíme, keď sa pozrieme na Afriku a Áziu. 85% našej podpory vzdelávaniu je e, poskytovaných bilaterálnym programom a 15%, ďalší obrázok, ide na globálne partnerstvo pre vzdelávanie v zásade. GPE a TISA Story neviete, GPE podpora, podporuje vzdelávacie plány a takisto ich realizáciu. Um, ehm, GPE za uplynulé dva roky e, zvýšilo alokáciu do týchto krajín takmer dvojnásobne. A toto nie je niečo čo by sa robilo svojvoľne. Je to jednoducho logický dôsledok situácie, ako sa vyvíja. A celkové e, prostriedky dosahujú zhruba 100 miliard dolárov. Keď sa pozrieme na obnovu a rozvoj a mechanizmy, ktoré s tým súvisia, a toto spadá do oblasti vzdelanej zodpovednosti, tak naozaj eh, čo je rozhodujúce je samotná implementácia a aké to má praktické účinky v teréne tieto, tieto aktivity, ktoré sú financované. My to hovoríme o štyroch veciach, o štyroch mechanizmoch, ktoré fungujú, ale asi najdôležitejšie je povedať, že plánovanie musí byť špecifické danému kontextu. Jednoducho nemáme nejaké mustre, nejaké predvolené riešenia. Všetko, čo plánujeme a navrhujeme, musí zohľadňovať špecifika danej krajine, krajiny. A toto robíme e, v spolupráci s našimi týmami e, v rámci delegácií v daných krajinách alebo regiónoch. Robíme to spoločne od začiatku. Začneme definíciou toho, ktoré oblasti by sa mali prejaviť intervencie. A samozrejme eh, využiť eh, doplnkový efekt alebo efekt doplnkov, doplnkovosti. EPO môže eh, pôsobiť 12 alebo 18 mesiacov veľmi rýchlo, veľmi flexibilne a môžeme potom nadviazať financovanie, na financovanie z iných nástrojov alebo zdrojov. A máme tu niekoľko veľmi dobrých príkladov, ale Realita je taká, že mnoho vecí sa robí ad hoc a závisí od konkrétnych miest a konkrétnych jednotlivcov a zrejme by e, tomu prospelo, ak by boli e, uzatvorené systematickejšie a formalizovanejšie zmluvy alebo dohody medzi týmito mechanizmami. Ďalší obrázok. A chcem povedať, že máme tiež niekoľko veľmi dobrých príkladov z terénu, a, ktoré sme sa nie dôkladne zdokumentovali a asi tak budeme musieť učiniť. Máme v rámci regionálneho programu Ázie e, špecifický mechanizmus pomoci pre presiedlených ľudí. E, podporujeme aj e, tábory v Tajsku, uplynulých 25 rokov sme ich podporovali a posledných 5 rokov sme sa zamerali úplne, úplne na vzdelávanie v týchto táboroch. Pretože ehm, je to veľmi dôležité pre ich integráciu, alebo reintegráciu, pre prípravu novej generácie, ktorá sa vráti na ehm, Barmu, Myanmar. A ďalšia oblasť, kde sú naše skúsenosti zatiaľ obmedzené, ale sú slubné, e, sú tzv. trustové fondy EÚ. Ide o fondy, ktoré zmiešavajú zdroje z rôznych e, financ, zdrojov financovania. A v rámci týchto e, zverejneckých alebo trastových fondov neexistujú bariéry medzi jednotlivými typmi mechanizmov a máme tu niekoľko príkladov, eh, eh, napríklad núdzový trust fund eh, pre Afriku alebo trust fund Beku a podobne. Ďalší obrázok hovorí o globálnom partnerstve pre vzdelávanie, ktoré má špecifické nástroje, ktoré je možné použiť v núdzových situáciách, okamžite je možné vyčleniť 20 alokácie v prípade krízovej situácie v danej krajine a v realite krízovej situácie toto je naozaj vynikajúci nástroj, pretože je rýchly, je jednoduchý a e, už bol upletený v Južnom Sudáne a v Južnej Afrike. Problém je ten, že vzhľadom na to, že alokácie sú medzi 30 až 50 miliónmi dolárov, 20 je pomerne obmedzená čiastka. Ale myslím si, že stojí za to zamyslieť sa nad tým, ako ďalej rozvinúť použitie týchto nástrojov. No a posledný obrázok v tejto sérii sa týka spoločnej platformy pre vzdelávanie v núdzových situáciách a pretrvávajúcich krízach Ide o e, systém viac do, donorového alebo viac darcovského financovania, e, v rámci ktorého je potrebné identifikovať, čo je financované, financovateľné a kde sú tie medzery, ktoré je potrebné zaplniť tak, aby sme hovorili o koherentnom a kontinuálnom prístupe, aby sme vytvorili novú platformu alebo nový fond, humanitárny fond – pre vzdelávanie. Takže pracujeme na tom veľmi aktívne a prvé výsledky by mali byť k dispozícii do konca roka pred e, humanitárnym summitom. Ďakujem veľmi pekne. Vlastne ono to znelo podobne ako tá predchádzajúca prezentácia. Áno, zapadá to do seba a tá štúdia, ktorá je financovaná teraz, vlastne nadvezuje na tú prácu, ktorú odvedla komisia. Takže to, o čom hovoríte, je iniciatíva EÚ. Áno, tých iniciatív je veľa a je potrebné urobiť si prehľad o tom, ako do seba navzájom zapadajú. My sme počuli aj o iniciatívy, iniciatíve e, z New Yorku, informácia od dánskeho, britského, austrálskeho predsedu vlády. To znamená, e, je tu určité nebezpečie e, toho, že budeme mať príliš veľa iniciatív a stratíme prehľad o tom, ako sa navzájom doplňajú, ako navzájom na seba nadvezujú. Ja viem, že vy ste veľmi aktívni v teréne a zrejme toto je ten správny pohľad. A môžete nám povedať, ako to vyzerá vôbec v teréne, aké máte skúsenosti? Ďakujem veľmi pekne, volám sa Lucy. Ja zastupujem hlas e, komunity mimovládnych organizácií, som špecialistkou v oblasti vzdelávania a ja vám poskytnem takú, taký pohľad z terénu. Ja som aj vzdelaním e, pedagóg a venujem množstvo času príprave programov v Severnom Iraku pre rôzne komunity v regióne a som veľmi rada, že ste hovorili o pretrvávajúcej kríze, pretože eh, jednoducho priemerná doba eh, pobytu v utečenskom tábore v niektorých regiónoch sveta je 17 rokov, čo je vlastne obdobie, za ktoré dieťa dospeje. A pre niekoho, kto pracuje v teréne, pripravuje tieto programy a realizuje tieto pro- programy, a vidí, aké majú dopady na vzdelávanie, e, a hovorím tu o vzdelávaní, ktoré je nástrojom ochrany. A je to naozaj oblasť, do ktorej je potrebné ďalej investovať. Je dôležité uvedomiť si počet núcových situácií úrovne číslo 3 e, máme e, po celom svete chronické krízy, máme katastrofy a keď sa pozriete E, čo sa deje e, na svete. Mali sme to Typhoon Haiyan v roku 2013 na Filipínoch, potom zemetrasenie v apríli. A ide o prírodné katastrofy. A e, potom tu máme chronickú krízu okolo Sýrie, Sýria plus Turecko, Libanon, Irak a má to dopady aj na Európu. Potom máme chronickú krízu v Južnom Sudáne, v Stredoafrickej republike a podobne a je tam množstvo detí, ktorých právo na vzdelávanie sa nedá uplatniť vzhľadom na to, že neexistujú e, riadne nastavené a použiteľné prostriedky na zabezpečenie vzdelávacích potrieb týchto detí. Existuje tu množstvo bariér, týkajú sa, tieto sa týkajú jazyka, učebných osnov alebo stimulovania detí, aby navštevovali školu. A My sme veľmi aktívne spolupracovali s UNICEFom pri, prípravi, pri príprave jeho správy. Takisto sme spolupracovali s inými agentúrami, napríklad agentúra Zachránte deti a uskutočnil sa summit detí a tento summit sám identifikoval svoje priority, ako deti vnímajú priority v oblasti vzdelávania a týka sa to krajín, ktoré sú e, zasiahnuté následkami konfliktu alebo predlžujúce sa krízy. Toto sú potreby, ktoré identifikovali deti samotné. A e, existuje správa, ktorá sa volá Hear it from the Children vypočujete si to od detí a, a tam deti samotné a, navrhli tieto potreby. A všetky tieto správy naznačujú, že tak komunity, ako aj deti považujú vzdelávanie za absolútnu prioritu. 98% rodičov hovorí, že vzdelávanie je rovnako dôležité ako potraviny, prístrešok a voda. Ľudia sú o tom, že robia viac, než by jedli. To znamená, vzdelávajú sa. A je dôležité, aby sme naozaj počúvali hlasom týchto komunít a detí a zohľadnili ich v našej práci. V oblasti Severného Iraku organizácia World Vision organizuje niekoľko programov v oblasti vzdelávania a tam sme viedli konzultácie s deťmi, z ktorých vyplynulo, že ak nebudú chodiť do školy, tak budú nútené k skorým sobášom a toto nie je budúcnosť, ktorú si pred seba pre seba predstavujú. E, Oni sú si vedomé toho, že majú právo na vzdelávanie a chcú toto právo uplatniť. E, ide o multiplikačný efekt vzdelávania chlapcov a dievčat, ktorý je veľmi dôležitý. I think in terms of evidence base, I think... Pokiaľ ide o e, dôkazy, je potrebné popracovať na nich. Dôkazy, hovorím tu o dôkazoch, aký, aké má vzdelávanie dopad na rozvoj spoločnosti. Je, je mnoho poznatkov, empirických poznatkov, je mnoho skúseností, ktoré zažívame ako ľudia z praxe, ľudia v, z terénu, ale je potrebné veľmi dôkladne e, dokumentovať to, čo sa deje a akým spôsobom ovplyvňuje vzdelávanie život spoločnosti. Komunita mimovládnych organizácií víta iniciatívu komisie vyčleniť 4 humanitárneho rozpočtu EÚ práve na vzdelávanie v núzových situáciách, ale e, myslím si, že je potrebné hovoriť o flexibilných modeloch a viacročných modeloch financovania. Jedna obav, e, ktorú máme my ľudia z terénu, je práve nedostatok kontinuity. Jednoducho je potrebné mať e, ubezpečenie o tom, že ak sa program naštartuje, tak bude priebežne pokračovať. Jedna vec je uvedomiť si potrebu, a týkam tu napríklad o, e, sever, hovorím tu napríklad o severnom Iraku, o potrebe priniesť deti do formálneho systému, vzdelávacieho systému, aby sme nezostali len pri neformálnom vzdelávaní, aby vzdelanie, ktoré získajú, e, bolo uznané, bolo akreditované. A toto sú veci, ktoré je potrebné rozvíjať, aby deti, ktoré sú v nejakom utečenskom tábore, ak absolvujú vzdelávací program, aby ich vzdelanie bolo certifikované a aby ich vzdelanie bolo uznané. Takže to je naozaj zložitá vec. Um, I think we focus a lot on Takisto sa zameriavame na ten aspekt pokrízový, e, teda tie pretrvávajúce krízové situácie. Strávila som eh, mnoho času na eh, Filipínach po onom tajfúne a eh, samozrejme je tu samotná núdzová situácia, samotná katastrofická situácia, ale po nej nastupuje tzv. postnúdzová situácia, ktorá trvá pomerne dlho. A organizácia World Vision odviedla fantastickú prácu v azijsko-pacifickej komunite a je dôležité zdôrazniť to, že my presadzujeme, aby každá nová škola v tejto oblasti bola bezpečnou školou. V oblasti zemetrasenia, ktoré sme navštívili, tak naozaj bolo veľkým šťastím, že ehm, to zemetrasenie ehm, nenastalo v dobe, kedy boli deti v škole. A v oblasti POU bol ten scenár úplne iný ako napríklad na Tahiti. Ja budem končiť, lebo som vás obrala o množstvo času. Toto je moja posledná poznámka. Komunita mimovládnej organizácií je vďačná za kroky, ktoré boli prijaté a, a za to, že 4% alokácia z rozpočtu je považovaná za minimálnu alokáciu a víta iniciatívu Európskej komisie a jej agentúr e, s cieľom posilniť efektívnosť programov e, v tzv. E, Kr- krehkých krajinách. Je potrebné vytvoriť nový globálny finančný mechanizmus pre financovanie vzdelávania krízach a pokrizových situáciách, aby bolo toto financovanie rýchle, flexibilné a predvídateľné, tak, aby bolo možné financovať vzdelávanie detí a mládeže. My sme o mládeži zatiaľ nehovorili, je to ďalšia skupina, ktorá si zasloje rovnako veľkú pozornosť. Posledná veta. Financovanie vzdelávania investíciou, nie výdavkou, a okamžite po núdzovej situácii zabezpečuje ochranu, zachraňuje životy, pomáha deťom rozvíjať sa, dokonca aj v tých najproblematickejších oblastiach. Hovoríme tu o tej odolnosti, tak aby boli deti odolné, aby jednoducho sa dokázali odraziť od tej ťažkej situácie. Je dôležité, aby boli deti chránené a podporené roz, v, roz, v ich rozvoji a je dôležité, aby vzdelávanie detí pokračovalo, obzvlášť vzdelávanie detí v krízových situáciách. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že ste spomenuli mladých ľudí. Hovorili sme o Turecku, teda aj počas tej našej e, služobnej cesty. Mnohí E, strácajú nádej a majú pocit, že nemajú žiadnu budúcnosť, napríklad tvárov tvár e, s ISISom, že to všetko znamená pre mladých ľudí. Čiže je to niečo, čím by sme sa mali zaoberať. To znamená nielen vzdelávanie detí, ale pozrieme sa, ako je to so štipendiami, poplatkami na univerzitách, konkrétne keď si zoberieme situáciu v Spojenom kráľovstve, mladí ľudia by mali mať perspektívu. Takže ďakujem vám všetkým. Vypočuli sme si komisiu, ako aj odborníkov, ktorí pracujú priamo na tvári miesta. Bolo to teda veľmi nápomocné. Erike Guerrero je z spravodajcom pre humanitárnu pomoc a pripravuje sa na konferenciu v Istambulu. Takže budeme musieť túto pomoc tiež zmeniť tvárou v tváre tejto skutočnosti. Ďakujem. Ďakujem. Preto všetkým chcem poďakovať ehm, za to, že ste spustili túto sotavasku a uznesenie, ktoré to nám umožňuje hovoriť o vzdelávaní detí v humanitárnych krízach. Máme tu e, teda rôzne prírodné katastrofy, ktoré vedú takýmto situáciám, alebo potom vojnové konflikty, to je ďalšia príčina. No a už tu bolo povedané, že tie krízy často trvajú niekoľko rokov a v podstate môžu pomôcť zničiť život celé generácie mladých ľudí. Nebudem hovoriť o konkrétnych číslach, pretože už tu zazneli prezentácie našich hostov, ktoré jasne uvedli tieto čísla, ale Chcel by som nadviazať na tú poslednú časť prezentácie World Vision, tam, kde bolo povedané, že vzdelávanie, že to je investícia, nie sú to náklady. A je tu človek, ktorý v 80. roku dostal Nobelovú cenu za ekonomi- ekonomiu a v podstate práca spočívala v tom, že dokázal, že krajiny, ktoré neinvestujú do vzdelania, tak majú horšie výsledky, čo sa týka hospodárstva a životnej úrovne ľudí. No a pokiaľ sa to deje v rozvinutých krajinách, tak ako sa to nemá deť v rozvojových krajinách a ešte v nejakej situácii, kedy príde kríza. My sme pracovali, ja som, bol, ja som pracoval niekoľko rokov v oblasti vzdelávania, ale vždy hovoríme, že na jednej strane vzdelávanie dáva životné šance mladým ľuďom a v podstate im zmení budúcnosť. No a po druhé, potom vzdelávanie umožňuje sociálny pokrok a kolektívny rozvoj. A po tretie, je to obvykle faktor, ktorý vedie k zníženiu miery nerovnosti v spoločnosti. Ale okrem toho, pokiaľ hovoríme o krízových situáciách, tak tam vzdelávanie slúži ešte na ďalšie e, veci. Napríklad je to nástroj, pomocou ktorého môžeme šíriť mier. Vyhybať sa konfliktom, pretože vzdelané dieťa v nejakom utečenskom tábore v priebehu humanitárnej krízy, to je faktor, ktorý pomáha udržať mier a odrádzať e, potenciálne konflikty. Taktiež vzdelávanie slúži ako faktor, ktorý znižuje alebo redukuje účinky niektorých kríz. Napríklad sa pozrieme na situáciu s ebolou, máme aj ďalšie skúsenosti, ďalšie situácie, kedy prostredníctvom vzdelávania detí sme dospeli k určitým vzorcom správania rodín, ktoré potom prispelo alebo prispeli k redukcii negatívnych dopadov krízy. Ďalej, znižovanie miery rizika po nejakých e, prírodných katastrofách. Tam taktiež je vzdelávanie detí absolútne nepostradateľné. Linda hovorila o situácii v utečenských táboroch v Turecku. Ja sám som pred dvomi týždňami navštívil v Libanone a v Sýrii taktiež utečenské tábory. A mám nasledujúcu skúsenosť, ktorú určite máte aj všetci, vy, čo ste hovorili predo mnou. Rodičia, deti v týchto táboroch sú pripravení vzdať sa časti pridelených potravín, ale nie vzdelania pre svoje deti. Okrem toho, vo všetkých týchto táboroch hlavným prvkom, podľa ktorého sa rozhodujú, či tam ostanú alebo nie, či odídu, budú hľadať nejakú inú situáciu napriek tomu, že by ohrozili svoj život a podnikli nejakú riskantnú e, cestu, tak hlavným faktorom je tam vzdelanie detí. Pokiaľ otec alebo rodičia e, si povedali, že tá situácia je taká, že e, deti nebudú mať prístup k vzdelaniu, tak aby im to umožnilo dobrú budúcnosť, tak toto je v podstate podnet odísť z toho tábora a hľadať nové horizonty a toto je dôležitý faktor. Napríklad sa tom títo ľudia vyberú e, na lodi cez Stredozemné more alebo chcú prekročiť ilegálne hranice. No a z tohto dôvodu ja podporujem a zdôrazňujem v podstate cieľ tejto otázky a moja politická skupina sa taktiež vyjadrila tak, že chce navýšiť parlamentný rozpočet až na 26 určených na humanitárnu pomoc. Nuž, už o tom hovoril výbor, teraz o tom hovorím ja osobne, že máme tu záväzok členských štátov EÚ dosiahnuť aspoň 4 HDP určených na e, vzdelávanie, ako povedala zastupkynia World Vision. Okrem toho, je treba to naplánovať na viacero rokov. Pretože investície do vzdelania nikdy nemôžu byť krátkodobé. Nikdy nemôžu byť iba naplánované na jeden rok, pretože ten vzdelávací cyklus to je celý proces, ktorý z obvyklých okolností trvá 5 až 10 rokov minimálne. A preto zdôrazňujem tú myšlienku, že je treba to plánovať vždy na e, viacročné obdobie. V tej správe, o ktorej budeme hovoriť zajtra, týka sa to Svetového humanitárneho samitu, tak tam Európska únia bude podporovať vytvorenie globálneho fondu pre e, humanitárnu pomoc. Tak takýmto spôsobom musíme potom na viacročnom dobie plánovať pomoc v oblasti vzdelávania. No a na záver chcem povedať jednu vec, že budúcnosť generácií, ktoré momentálne utekajú pred vojnou, tak tam vzdelávanie môže zaručiť, že oni už nebudú bojovať v rovnakej vojne. A pokiaľ dostanú dostatočne kvalitné vzdelanie, ktoré sa bude zakladať na hodnotách, na spolupráci, toto by mohli byť faktory, ktoré zaručia, že sa tá vojna ukončí, že sa nebude zbytočne predlžovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Beatrix, prosím. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať Enrikovi a politickým skupinám za podporu týchto záverov, nielen pokiaľ ide o tú, tento výbor, ale takisto plenárne zasadnutie. Ja si myslím, táto myšlienka je podporovať vedomie potreby vzdelávania v krízových e, situáciách teda aj poskytovanie finančných prostriedkov pre vzdelávanie. Vítam oznámenie komisára Silia Dinisa, čiže je dobré eh, hovoriť o návrhu, tak ako to vyzdvihol Enrik, Enrico. Čiže je tu ten vzťah medzi vzdelávaním v núdzových situáciách a medzi krízou. Čiže to je vlastne tá rozpráva, ktorú vedieme v Európskej únii. Ja by som mal štyri otázky veľmi stručne, tak aby sme sa mohli dostať ďalej, aby bol priestor na odpovede. Takže prvá otázka, ten náraz od 2% na 4%, aký to bude mať e, dopad, koľko e, detí pojmeme. Čiže máme k dispozícii čísla detí, ktorí sa nezúčastňujú vzdelávania. Čiže o aký náraz pôjde pri, tých, pri tomto zvýšení z 2 na 4 Druhá je otázka koordinácia, ako o tom hovorila pani predsednička. Možno by otáz, odpoveď mohla dať predstaviteľka UNICEFu. Viete, hovorí sa, že je veľmi veľa iniciatív, napríklad v New Yorku sme sa stretli s globálnou iniciatívou núža. No, potom je tu otázka, či sa naozaj tie finančné prostriedky dostanú k tým, kto to najviac potrebujú, pretože je to často tak, že tie finančné prostriedky sa nedostanú k tým, ktorým by sa mali dostať. Takže to je otázka koordinácie úsilia medzinárodného spoločenstva. Ďalej. Tretí bod, či tretia otázka boli, boli sme dostatočne inkluzívni, pokiaľ ide o prácu na tvári miesta. Možno napríklad nám pomôžu skúsenosti predstaviteľky UNICEF v Kosove, že máme tu e, skúsenosti zo Srbska. No, v mnohých krajinách to možno bude podobné. Ja som nedávno hovoril o skúsenostiach v Sýrii. No a hovorí sa, že konkrétne bolo veľmi ťažké splniť všetky byrokratické kritéria na to, aby bolo možné dostať túto pomoc tak nakoniec to bola ohromná práca, pokiaľ ide o vzdelanie na tvári miesta. Takže boli sme dostatočne inkluzívni, môžeme situáciu zlepšiť. Napokon posledný bod z mojej sem to spojenie medzi vzdelávaním a pracovnými miestami, hlavne teda pokiaľ ide o tých najmladších alebo teda mladých. Čiže ako to budú všetko plniť v tom profesionálnom živote. Viete, keď e, dostanete vzdelanie a potom to nepokračuje, no čo potom? Máme na to dlhodobú stratégiu? Ďakujeme. A teraz Beatrix. A kolega Deva. Ďakujem Zaslo ďakujem všetkým dnešným prezentatorkám za tieto veľmi jasné, detailné prezentácie, ktoré nám tu predniesli. A taktiež chcem poďakovať Davosovi Stýrovi, eh, Davorovi Stýrovi, ktorý taktiež teda intenzívne s nami spolupracoval, pretože táto situácia, ktorej čelíme, to obrovské číslo vysídlených detí, ktoré momentálne sa pohybujú na našom území a sú v utečenských táboroch, Myslím si, to je hrozné a určite nás združuje to, o čo nám všetkým ide. Spolupráca a humanitárna pomoc. Nuž, v podstate tam nie je žiadna bariéra. A sme toho svetkami každý deň. Táto iniciatíva, táto otázka má ešte dodatočný prvok, ktorý je potrebný, ktorý je príležitosťou, pretože už môžeme vytvoriť príslušný rámec pre plnenie cieľov do roku 2030. A je treba si uvedomiť, že tu máme ciele 4 a 5, ktoré sú previazané. Máme tam teda potrebu inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, aj dru- samozrejme sekundárneho vzdelávania. A potom tam máme e, rovnoprávnosť e, pohlavy, Ale predovšetkým musíme zaručiť financovanie a musíme vzdelávanie vnímať integrovane. Máme tu totiž rôzne e, krízy, tam je treba v ich rámci pracovať. No a ja súhlasím s tým navýšením percenta, zdvojnásobiť to z 2% na 4 tak aby teraz sme mohli nacieliť, zacieliť príslušné finančné prostriedky v rámci humanitárnej pomoci aj na vzdelávanie. Máme rôzne iniciatívy, ktoré majú problém s financovaním. Ešte neexistuje žiadny globálny fond pre financovanie vzdelávania. Na e, samite OSN sa nedávno o tom hovorilo. Máme celosvetový fond na boj proti malárii alebo e, AIDS a tak ďalej, ale nemáme žiadny, žiadnu celosvetovú reakciu, ako bojovať e, proti týmto problémom v oblasti vzdelávania. Mohli by sme spolupracovať s expertami a na úrovni vlád aj inštitúcií mohli by sme teda uplatňovať tie princípy, pokiaľ by sme ich mali. No a ako už povedali predrečničky, myslím si, že je to zásadné. Vzdelávať znamená chrániť psychologicky aj fyzicky. A potrebujeme bezpečné oblasti. Máme teda aj uznesenie, ktoré bude ruka v ruke s touto ústnou otázkou. Je treba si uvedomiť, že my, Európska únia, by sme mali zaručiť príslušné finančné prostriedky, aby mohli byť implementované usmernenia pre ochranu napríklad škôl v priebehu ozbrojených konfliktov, aby tieto školy boli bezpečné. Taktiež bolo e, zaujímavé, čo ste, všetko, čo ste povedali, ale mňa by zaujímalo, čo si myslíte o takomto veľkom globálnom fonde, ktorý by mohol teda financovať vzdelávanie po celom svete. Samozrejme, krízy a núdzové situácie tie budú pribúdať, ale máme príslušný rámec vytvorený pre naše ďalšie kroky. Tak čo si myslíte o tomto globálnom fonde? Ďakujeme pekne. Nech sa páči, kolega Deva. Ďakujem. Mikro Áno, teraz je to v poriadku. Je to veľmi zaujímavá rozprava, ktorú práve vedieme. No, je otázka, ako sa pozerať na otázku e, vzťahu súkromného e, sektora. Keď sa pozrieme na celú otázku alebo tému vzdelávania v tom holistickom zmysle je otázka, kto zamestnáva všetkých tých, ktorí prešli cyklom vzdelávania. Nie je to predsa štát, je to súkromný sektor a tie pracovné miesta zabezpečuje súkromný sektor. Takže vzdelávanie sa stáva e, službou pre súkromný sektor, ale v našom myslení nezapájame do toho e, súkromný sektor. Teda keď poskytujeme vzdelávanie, dívame sa na súkromný sektor ako na niečo oddelené od e, ekonomiky, ale keď e, analizujete každú jedinku rozvojovú krajinu, kde majú pracovné miesta, keď si Mm, zoberiete e, všetko, čo poskytuje napríklad Svetová banka, tak dôjde ku e, škrtom e, v tomto sektore, konkrétne napríklad v afrických krajinách, kde je veľa prírodných zdrojov, v takých krajinách ako napríklad Vietnam. Je to súkromný sektor, ktorý zamestnáva ľudí, ktorí sú vzdelaní, alebo sa pozrime na Sri Lanku, verejný sektor berie skôr menej vzdelaných ľudí, keď to tak zoberieme. Takže ja sa pýtam, prečo nežiadame viac pre súkromný sektor, pretože ja si myslím, že práve tam je to jadro, teda tých, ktorí majú z toho užitok. Ale zatiaľ to nie je otázka, očakávame, že daňovníci budú financovať vzdelávania. Ponechávame súkromný sektor sám na seba. No už tak hovoríme o e, platbe či neplatbe

čo e, e, žiadame pri poskytovaní vzdelávania. Pomáhajte vzdelávaniu v, rozvodoj, v rozvojových krajinách, čo požadujeme od veľkých podnikov, čo žiadame od kohokoľvek. Nežiadame nič. Prečo? Ďakujeme. No, tak začneme platbou daní. To by, hádam, pomohlo. Maria Hojbuk, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že nám e, chýbali dve veci pri prezentácii a to je tá, pre, ten preventívny e, charakter v týchto konfliktoch. Ľudia e, žijú napríklad 20 rokov v utečeneckých táboroch a vidíte, ak, nema, ak nemajú vôbec žiadnu nádej, teda po tom, čo príde po tábore. Ja si myslím, že je to v skutku otázka poskytnúť vzdelávanie niekoľkým e, generáciám. No, možno eh, by sme mali zdôrazniť situáciu v utečeneckých táboroch v našom návrhu uznesenia. Mohli sme v tomto zmysle podať pozmenujúce návrhy. Nemyslím si, že to nebolo explicitne spomenuté. Druhá vec z mojej strany, teraz chápeme a je to tam v návrhu uznesenia tie tzv. krehké či nestabilné štáty v skutku trpia tým, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na vzdelávanie. Niektoré generácie celkom vypadávajú zo systému vzdelávania. Bola som veľmi rada, keď som počula, že Európska únia financuje partner, globálne partnerstvo pre vzdelávanie. Je to veľmi dobrá organizácia, ktorá naozaj má systém e, vzdelávania, že teda poníma komplementárnych aktérov. Ja som e, pri prezentácii počula, že toto globálne partnerstvo je schopné zmobilizovať veľmi e, rýchle aktivity na to, aby pomohli deťom v týchto núdzových situáciách. No, No, som zvedavá, či by Európska únia sa mala zúčastňovať eh, viac na busánskom dialogu pri tvorbe mieru. Ide práve o tieto nestabilné či eh, krehké štáty. To sa zatiaľ nepremietlo v týchto štátoch, teda v prípade nedostatku štruktúr, inštitúcií, no možno aspekt vzdelávania by sa mohol dostať do týchto príspevkov. Ja si myslím, že Európska únia je partnerom napríklad s Južným Sudánom a konkrétne rečníci spomenul Južný Sudán. Možno by bolo lepšie spojiť finančné, finančné prostriedky na riešenie situácie vzdelávania v núdzových situáciách. Súhlasím úplne s rečničkou, ktorá povedala, že názov nášho uznesenia by malo byť vzdelávanie detí v núdzových situáciách a vojnových konfliktoch. To je totiž veľmi reálna situácia dnes. No a potom napokon ešte jedna vec. Ja som povedala, že vzdelávanie je investíciou v spoločnostiach, hlavne pokiaľ ide o dievčatá a ženy. A ja verím, že sú tu veci, ktoré by sme mali lepšie chápať, napríklad to, že konkrétne vzdelávanie podporuje ľudské práva žien a detí. Angelina Jolie e, financuje e, v Kenii jednu školu. Je to internáta škola pre deti. No a tá myšlienka je veľmi inteligentná, pretože týmto spôsobom dievčatá nie sú v rukách e, rodičov, ktorí by možno ich vybrali zo školy, aby sa mohli veľmi skoro vydať. Takže takto by sme mali tieto inštitúcie vnímať. Ďakujem pekne. Maria Hojbuk a potom John Kinsala Maria. Ďakujem pekne. Ďakujem za tento prehľad, ktorý ste nám poskytli o situácii vzdelávaní eh, detí v núdzových situáciách. Vítame, že sa finančné prostriedky zvýšili o 4%. A napriek tomuto však vidím stále medzeru pri financovaní humanitárnej pomoci. Musíme konštatovať, že tu máme dodatočné prostriedky. Tých kríz totiž nie je menej, tých kríz je viac. A ľudia, ktorí žijú v táboroch, žijú tam stále dlhšie a vlastne by sme mali volať po E, väčšej sume finančných prostriedkov. Nemalo by nám ísť iba o presun týchto finančných prostriedkov. A tým teda veľa nezískame. Takže tu mám isté obavy, pokiaľ ide o financovaní. Pani Lorenco povedala, ako je to s týmito číslami. Spomenuli ste, že je to tieto finančné prostriedky boli navýšené. A teraz je otázka, je to tam už v rozpočte, že teda môžu sa už tieto finančné prostriedky vydávať, nie že budeme mať e, e iba e, tituly a nie príslušné finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, E, z týchto príspevkov našich expertiek vyplynulo, že to nie je iba otázka finan- financií. Finančné prostriedky sú k dispozícii, ale musíme sa stiažovať na to, že to použitie finančných prostriedkov neprebieha koncentrovanie. To znamená, že sú tam rôzne kompetencie, ďalej spolupráca medzi jednotlivých inštitúcií. Tá nie je celkom v poriadku. Rozvojová politika je etablovaná u jednotlivých e, komisariátov. Okrem toho sa realizuje vlastná rozvojová politika. Existujú osobitné fondy ako Európsky fond pre rozvoj, ktorý nie je súčasť európskeho rozpočtu, ale je tam E, spravovacie grémium, aj množstvo takýchto vecí. Ja si myslím, na tomto mieste by sme vlastne mali začínať. Tak ako povedala pani predsednička, aj pri návšteve v južnom Turecku sa ukázalo, že viete, že to nie je iba chlieb, e, z ktorého ľudia žijú. Je to tu tiež otázka zdravia, takisto otázka toho, ako pripravíme mladú generáciu na jej budúcnosť. Nazdávam sa, že vzdelávanie je vznešenou úlohou každého jedného štátu. Príprava mladé generácie na budúcnosť je štátnou úlohou. No a čo spraviť s tými štátmi, ktoré sa vôbec necítia byť nejak zaviazané, angažované? rodičia neposielajú svoje deti vôbec do školy alebo ich vyberú zo školy, pretože potrebujú pracovnú sílu detí, ktorú chcú použiť na to, aby e, vyživili rodinu. Južný Sudán už bol predmetom našich úvah. Ja som bol v Južnom Sudáne a počul som, že je úlohou postaviť školy. To je v poriadku, ale čo nemali? Nemali peniaze na to, aby angažovali učiteľov. Takže sa pýtali regionálnych šéfov, či by nemohli do dispozícii troška peňazí, aby mohli zamestnať učiteľov. Odpove- od- a odpovedou bolo, my sme školu nepostavili a viac ako 90 rozpočtu Sudánu je určené na vojenské účely. Ja si myslím, že bude musieť vyvíjať väčší tlak na miestnych, keď s nami spolupracujú, tak sa musia sami angažovať. Áno, poskytne sa podpora, ale iba v tom prípade, ak sa bude používať cieľene. Nazdávam sa, že teda ľudia, ktorí sú na úteku, keď sú tábore, tak majú určitú infraštruktúru, ktorú možno ovplyvňovať. A to bol tiež náš poznatok, poznatok že iba menšina je v utečenských táboroch. Konkrétne napríklad, pokiaľ ide o južné Turecko, iba 12-13% žije v táboroch, alebo musia tam žiť, a viac ako 85% žije na okraji miest, v dedinách. No a viete, tam sa vyvia veľký problém, a tento problém trvá dlho a jedna generácia je celkom mimo vzdelávania nie sú to iba deti, ale ako, ako pani predsednička povedala, aj mladí ľudia. Čiže tak vlastne chápem aj náš návrh e, uznesenia, respektíve príprava otázky na ústne zodpovedanie v rozvoje politike by sme mali brať e, politiku vzdelávania ako prioritnú. A bude tiež dôležité, aby sme sa orientovali na špeciálne skupiny a tak by sme mali orientovať naše projekty a mali sme vyvíjať väčší tlak v jednotlivých krajinách, aby sa tam realizovala vzdelávacia politika, bola ťažiskom. Um, thank you. Ďakujem. Už tam slovo teraz našim hostom, ale v tejto súvislosti máme informácie od rôznych organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti poskytovania vzdelania deťom v núcových situáciách, napríklad UNRA. Tam sme mali správu zo Sýrie za minulý rok, taktiež eh, UNICEF a ďalšie agentúry Save the Children, deti v kríze a tak ďalej. A je tam teda partnerstvo, s ktorou sme súčasťou, ktoré potom môže poviesť, viesť k zmenám. Takže ja sama najprv položím pár otázok. Ehm, pre, možno otázka pre komisiu financovanie aj ľudí, nie detí, ale napríklad e, do 23 rokov pre mladých ľudí. Takže napríklad máme finančné prostriedky pre vlády, aby oni potom investovali sami do svojich vzdelávacích systémov. Napríklad teda máme tie turecké školy, kde majú deti e, imigrantov, utečencov a tých tam môže byť skutočne celkom dosť. A ďalej, Spolupráca s učiteľmi z krajín, z krajín pôvodu utečencov. Si napríklad sírsky učitelia, ktorí dostali určité štipendium a to, samozrejme tá mzda nie je dostatočne vysoká, takže finančné prostriedky na takéto účely je to komplexné, viem. No a neviem, kto sa vyjadri ako prvý? Komisia, možno DEFKO alebo EKO? Kto chce? Dobre, takže začnem ja. Vyjadrím sa k tým otázkam, čo boli pre mňa a potom kolegyne. Takže prostriedky. No už začnem z druhej strany, pretože všetko spolu súvisí. Takže budem hovoriť o financovaní, o tom globálnom fonde a potom možno o implementácii. Takže, čo sa týka finančných prostriedkov, tak kolegyňa z ECOMO bude kontrolovať, budem odpovedať, ale pokiaľ navýšite humanitárne financovanie z 2% na 4%, tak ne, v podstate nevyriešite ten problém. Zdroj, zdrojom financovania je DEFCO. To sú v podstate financie na rozvoj. Odtiaľ to musí prísť. Tie čísla, ktoré som vám ukazovala, znamenajú, že v tých krajských krajinách máme takúto situáciu, treba tam tie jednotlivé prípady od seba oddeliť. Ale znamená to, že od roku 2014 do roku 2020 vydáme 1,7 miliardy v krehkých krajinách, v ohrozených krajinách. O tom už sa rozhodlo. Môže to ešte zmeniť. Príde samozrejme to medzičasové vyhodnotenie, ale mohlo by sa to zmeniť z dôvodu nedostatočnej absorpcie. A tá nedostatočná absorpcia to je problém v mnohých krajinách. Oni tam majú veľmi slabú inštitúciálnu štruktúru, takže pokiaľ tam nasmerujeme viac finančných prostriedkov, tak to neprinesie lepšie výsledky. Musíme zlepšiť e, implementačné kapacity. Máme tam teda obrovské problémy s absorciou finančných e, prostriedkov. Implementácia. Už nikto o nej nehovorí to im je ľúto. Všetci hovoria o financovaní, ale nikto nehovorí o tej riadiacej kapacite, o dohľade, o personálnych zdrojoch, ktoré sú potrebné tam na mieste, v teréne. Pretože čím je tam obťažnejšia situácia, tým viacej ľudí tam musíte poslať. A, tým, a čím je tá situácia e, prekarnejšia, tak tým menej ľudí tam chce ísť. No a hovorila som o tom, že je to obrovský problém v rámci vzdelávania. A máme len eh, UNICEF, to je v podstate jediná agentúra, ktorá pracuje v tejto oblasti vzdelávania v ohrozených krehkých krajinách. A určite je to problém aj pre UNICEF ako taký. Máme stále väčšie problémy eh, verbovať nových expertov a zamestnancov. Takže to je komplexná situácia. Tým sa dostávam k otázke toho globálneho fondu ja osobne, a myslím si, že to je inštitucionálne stanovisko, no už nejaký fond, to nie je žiadne riešenie, len sa tá celá situácia rozdrobí. Máme tam napríklad oblasť vzdelávania a e, zdravotného systému. Je, máme globálne partnerstvo pre vzdelávanie. Nie je pravda, že by žiadny fond neexistoval. Musíme tento fond iba posilniť, potrebuje lepšie riadiace kapacity, môžeme na to ešte popracovať ale je dosť zle mm, podfinancovaný. Takže máme 3,5 e, miliardy dolárov, ktoré tam putujú a ktoré sa tam musia dostať. Takže prečo by sme mali vytvárať nový fond? Veď to trvá 10 rokov, kým sa rozbehne nejaký taký projekt. Takže prečo vytvárať nový? Máme už fond, ktorý existuje už niekoľko rokov. Ten môžeme posilniť, podporiť a už v podstate ten funguje v ohrozených krajinách. Iba k tým posledným dvom otázkam. Fondy pre mládež, keďže v tých 39 krajinách, kde pracujeme alebo účinkujeme, tak asi polovica, alebo nejakých 22-23, tak tam sú prvky odborného vzdelávania. Ale tam je určitá súvislosť medzi úrovňou autority vlády alebo pokrokovosti vlády a taktiež e, rozvinutosťou súkromného sektora a na druhej strane úrovňou vzdelávania. Takže čím horšia je tam tá situácia, tak tým horšia aj situácia v oblasti vzdelávania. Nuž, je najdôležitejšie to plánovať na národnej úrovni. Pretože v niektorých krajinách môžeme podporiť ten existujúci vládny systém a taktiež podporiť aj e, napríklad vlády v hostujúcich krajinách, aby mohli lepšie integrovať utečencov, no a v iných krajinách tam to nie je umožnené, musíme vytvoriť paralelné systémy, ktoré potom bežia prostredníctvom mimovládok. No a na záver máme za 7 rokov 60 miliónov eur, ktoré išli na tieto vzdelávacie kapacity a predovšetkým sme tam sa zameriavali na školenie učiteľov, pretože to, tí nie sú dostatočne vyškolení. Ďalej. Ďakujem, budem hovoriť, alebo vyjadrím sa len dvom otázkam, ktoré položil pán Stýr. Nakoľko to navýšenie na 4% bude mať dopad? Nakoľko ľudí to bude mať dopad? Už teraz máme 23 miliónov eur, ktoré do konca tohto roka budú vynaložené a tým sa dostaneme k miliónu a pol detí po celom svete. Samozrejme to závisí od konkrétnej krajiny, aké tam sú projekty, ktoré nám partnery ponúknú. My vždy pracujeme prostredníctvom partnerov, napríklad OSN alebo mimovládky, taktiež cez e, Červený kríž. Takže máme tam rôzne projekty. Niektoré sa dostanú k niekoľkým stovkám ľudí, pretože sú už je zamerané A potom máme také širšie projekty, ktoré sú trochu povrchovejšie, aby som tak povedala, a tie, sa, tie v podstate sa týkajú väčšieho počtu ľudí. Takže závisí to aj od toho, čo vlastne máme možnosť financovať, ale aj od toho, ako zameriame tie konkrétne projekty. Druhá otázka, alebo to vyhlásenie, že existuje toľko iniciatív, už, že už je veľa, tak súhlasím, povedal to už aj kolegyňa, zhodneme sa na tom, že to je zásadné, že by sme mali minimalizovať transakčné náklady. To je dôležité pre nás, pre všetkých, pretože jedine takto má zmysel. Ďakujem. Otázka je, ako to chcete urobiť. Ako zabraníte ľuďom, aby rozbiehali nové iniciatívy? No už mnoho z nich eh, je v podstate pod zaštitou OSN, takže neviem, či OSN by vás vypočulo. Je treba sa posprávať s rôznymi ľuďmi, s premiérmi a tak ďalej. No už mm, my sme sa stretli s ľuďmi aj zo súkromného sektora. A je treba, aby všetky tie iniciatívy boli dobre koordinované, pretože pokiaľ jeden fond je podfinancovaný, tak prečo otvárať ďalší fond? No a teraz ešte dozdám slovo UNICEF na záver. No ďakujem. Skutočne to boli veľmi dobré vyhlásenia od nášho publika jedného otázok, o ktorých by sme mali hovoriť, ale nie na to čas. Takže čo sa týka um, v podstate živobytia a vzdelávania, tak tam to je, tam máme mestské oblasti predovšetkým má právo na prácu a akékoľvek e, nejaké školenie alebo vzdelávanie pre mladých ľudí, toto všetko musí z ruka v ruke s riadnym prieskumom trhu. Ja som pracovala v rámci projektov odborného vzdelávania, tam napríklad je funkčná e, gramotnosť, e, na ktorej sme pracovali, vzdelávali sme krajčírov a tak ďalej, takže vždy treba vedieť, na čo to vzdelávanie pôjde. Tieto deti sa musia pohybovať nejakým konkrétnym smerom, pretože ináč v živote zlyhajú a my nechceme demotivovať. A Taktiež, čo ste povedali vy o Južnom Sudáne, ja som tam žila 4 roky, bola som tam za ministerstvo mm, školstva, lebo s tým som spolupracovala a taktiež tam bolo obdobie pred e, nezávislosťou a po nezávislosti a v, roku, a v decembri roku 2013 sa sklzlo do kmeňového, o medzikmeňového konfliktu, konfliktu a v podstate celá situácia tam absolútne skolabovala. Ja som bola frustrovaná pretože sme tam iba nalievali vodu do toho pomyselného vedra, ona, ale v tom vedre bola diera, takže to tam nevydržalo. Vzdelávanie to je súčasť nejakého širšieho systému, širšie štruktúry. Tá štruktúra je komplexná a mňa toto frustrovalo, keď som bola v Južnom Sudane, keď som videla, ako rýchlo sa to Ehm, ako sa to rýchlo všetko v podstate rozpadlo, ľudia museli utiecť, všetko sa to rozpadlo. Takže áno, čo sa týka ich internátnych škôl, to je veľmi zaujímavé. Je treba viesť rozhovory aj s rodičmi. Tí musia pochopiť, nakoľko je dôležité vzdelávanie detí. Samozrejme, tie internátne školy áno, sú dôležité, ale sú drahé. Takže síce fungujú, ale je treba, aby e, tí, ktorí e, v podstate starajú tie deti alebo ich rodičia, aby boli zapojení do toho procesu. Musíme aj vzdelávať napríklad na tých rodičov. Napríklad v Severnom Iraku sme mali e, program na zvýšenie gramotnosti rodičov a tí v podstate mohli chodiť do školy. No a na záver Libanon, Jordánsko, Severný Irak, mestské oblasti. Áno, o tom sme ešte úplne nehovorili. Máme tam napríklad e, vysídlené komunity, máme tam e, rôzne napätie potom v tej e, hostujúcej komunite, pretože už v niektorých oblastiach je ťažké vzdelávať vlastné deti a už vôbec nie tie deti vysídlencov alebo imigrantov. Boli tam problémy a deti mohli sa učiť iba možno dve hodiny za deň. No a my sme spolupracovali s učiteľmi, snažili sme sa zvládnuť toto komplexné prostredie a taktiež mimovládne organizácie sú obveňované z toho, že kradnú učiteľov, pretože im poskytujú vyšší plat. Takže sú tam problémy. Musíme si uvedomiť, že tých učiteľov musíme vyškoliť a musíme si ich udržať, musíme ich dobre ohodnotiť my v podstate závisíme od týchto učiteľov, ktorí musia poskytovať kvalitnú, odvádzať kvalitnú prácu a dávať dobré hodiny. Ďakujem ešte na záver. Pani Skina, no, ďakujem. Ťažké ešte niečo doplniť. Niečo k Libanonu. Ste hovorili, že ste tam nedávno boli. Jedno z tých partnerstiev máme teraz EU a vidíme tam, ako sa ľudia presúvajú okolo Libanonu a do Libanonu. Oni sa e, koncentrujú v tých najchudobnejších libanonských komunitách, kde v podstate sú tí ľudia najhrozenejší, Tam koncentrujeme naše projekty. Nie sú zamerané vyložene, výhradne na utečenecké komunity, ale chceme posilniť aj najchudobnejšie libanonské komunity. Ide nám tam o posilnenie E, sociálnej súdržnosti a takto sme postupovali ešte pred príchodom krízy. Takže niekedy je to ironické, že máme takúto hroznú situáciu, ale v podstate sa tam vytvorí určitý politický priestor, ktorý potom paradoxne zlepší situáciu detí, napríklad Kosovo. Bol, bol tam paralelný e, vzdelávací systém a potom, keď tam prišla vojna a skončila, tak bolo treba diskutovať o tom, ako vytvoriť jednotný vzdelávací systém. Takže toto je taký zvláštny paradox, taká irónia, predovšetkým v súvislosti so súkromným vzdelávaním a teraz situáciou po rôznych katastrofách. Nuž, najdôležitejšia je koordinácia. Samozrejme, máme mnohé iniciatívy, tom obrovské medzery, čo týka financovania, ale implementácie. A musíme zaručiť, že v oboch oblastiach budeme dobre koordinovaní. Samozrejme v teréne je potom je ten klastrový prístup, inkluzívny prístup a je možné, aby všetky zúčastnené strany sa pripojili k projektu, ktorému predseda UNICEF a Save the Children vidíme, že sú tam určité medzery. Je treba postupovať spoločne, koordinovane a koherentne. Ďakujem. Ďakujeme. Som si istá, kolegovia, že ste spokojní s touto výmenou názorov. Otázka je teraz, ako postupovať aby sme boli koherentní a konzistentní, aby sme neprichádzali so zbytočnými novými iniciatívami, pretože už mnoho existuje, ktoré potrebujú našu podporu. Určite budeme na tom pracovať aj my. Takže ďakujem našim dnešným hostom. A kolegovia, pripomínam, lehota na sa návrhy je streda, pozajtra, 14. oktobra, na obed. A 10. novembra budeme hlasovať. A myslím si, sa zhodneme na tom, že tie e, predlžené alebo natiahnuté krízy, protracted, že to slovo tam môžeme, pretrvávajúce krízy, to tam môžeme pridať do názvu. Okay. So, um, in fact, that, that I... Dobre. Takže my sa vlastne plynule dostávame k ďalšiemu bodu. Ide o správu z misie e, do oblasti Južného Turecka. Bola som tomu časná ja a Joachim Zela a Noba Noise, celkom malá delegácia. Bolo to zhruba pred mesiacom. E, misia v Južnom Turecku. E, táto misia bola zorganizovaná pred mnohými mesiacmi, ešte predtým, ako vôbec sa dostala do, med- do médií táto utečenská kríza. A vy máte vo vašich dokumentoch správu z tejto misie, ktorú ste si mohli prečítať alebo môžete prečítať. Ja len zosumarizujem naše zistenia. Väčšina ľudí nežije v utečeneckých e, táboroch. Len 15 utečencov žije v táboroch a e, veľká väčšina tejto komunity, ktorá má 1,9 milióna ľudí žije mimo táborov a po mnohé roky situácia je veľmi náročná a situácia v Turecku vzhľadom na to, čo sa deje teraz v Turecku, bude ďalším faktorom, ktorý bude spôsobovať to, že utečenci budú z Turecka utekať inám. Na základe toho, čo som videla a na základe rozhovorov s tureckými agentúrami a organizáciami, sme sa zaoberali tým, aká bola reakcia tureckých orgánov. Tieto mimoľadné organizácie sa snažia integrovať utečencov zo Sýrie, ale takisto aj z Iraku a ich krajín. Tábory utečenecké sú hodnotené veľmi dobré. Niektoré ponúkajú excelentné inovačné programy, Ehm, napríklad pokiaľ ide o e, stravovanie, e, sú tam vyburované takmer reštaurácie a vlastne títo utečenci majú k dispozícii niečo ako kreditné karty, e, ktorými môžu nakupovať tak v potravinách, ako aj keď sa stravujú a dáva im to pocit takého reálneho života. A ľudia v rámci tábora naozaj si dokážu organizovať svoj život a naplňa ich to takým zmyslom života. Je to vynikajúci projekt, ktorého autorom je UNICEF. Ďalší projekt UNICEFu sa týka vzdelávania traumatizovaných e, detí, ktoré stratili svojich rodinných príslušníkov. To, to sú veľmi dobré príklady toho, čo sa robí v, e, v utečeneckých táboroch a, a, a potom my sme s, s Joachimom navštívili niekoľko rodín v týchto táboroch. A, Vlastne ide o to, že mnohí z tých ľudí, s ktorými sme hovorili, sú v tábore už 3 roky a nevedia žiadnu ďalšiu vyhliadku. Nevedia si predstaviť návrat do Sýrie, nemajú možnosť pracovať v Turecku, nemajú e, vydané pracovné povolenie aj keď sa o tom diskutovali, diskutovalo v rámci politického spektra e, Turecka, e, ale vláda nakoniec nepredložila do parlamentu návrh na e, zákona, ktorý by umožňoval vydávanie pracovných povolení týmto ľuďom, ktorých Turci nazývajú hostiami. Um, hovoríme tu naozaj o takmer dvoch miliónoch ľudí, ktorí žijú v Turecku a tie počty, o ktorých sa hovorí v Európe, sú len zlomkom toho, čo sa nachádza na území e, Turecka. A pokiaľ ide o Jordánsko a Libanon, tak tie podmienky sú tam určite horšie. Takže a my sme na plenárke minulý týždeň poprvýkrát diskutovali o interných a externých aspektoch utečenskej krízy spoločne a myslím si, že E, táto diskusia prišla príliš neskoro. A my jednoducho e, čelíme teraz e, vlne imigrácie a jeden z dôvodov je ten, že my nepomáhame vládam tých štátov, kde sa títo učičenci zdržujú, aby ich integrovali, aby sa ich, o nich postarali. Týka sa to tak Turecka, ako aj Libanonu a iných krajín. Uh, my jednoducho ale vieme, ako to robiť. E, podarilo sa nám toto robiť, e, urobiť v Afrike a, e, a v iných regiónoch cez UNHCR a tak ďalej. A myslím si, že potrebné naozaj hovoriť o tak interných ako externých aspektoch tejto krízy a zlepšiť naše financovanie. A teraz dochádza k tomu, že členské štáty podnikajú nekoordinované kroky a, a plátajú túto situáciu kúsok po kúsku, bez toho, aby to bolo konzistentné. A jednoducho to, čo sme eh, videli v Turecku, bolo vlastne kombináciou zlyhaní politík alebo politických zlyhaní a jednoducho bolo to aj naše zlyhanie. Toľko moje dojmy z misie, ale musím e, vyjadriť obdiv k vynikajúcej práci rôznych agentúr v teréne, organizácií OSN a mm, organizácií tretieho sektora. A e, takisto mnohé aktivity, ktoré koordinuje alebo podporuje EÚ a jej E, subjekty. E, Uvedomujú si, že väčšina ľudí, ktorí prichádza do Európy, prichádza z Turecka. A preto je potrebné, aby sme sa e, práve na Turecko zamerali. Takže možno Joachim, ak chceš doplniť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Bola to kratučká služobná cesta, ale nabitá udalosťami. Bola plná dojmov. Správa je veľmi detailná, takže tam si môžete prečítať všetky podrobnosti. Chcem zdôrazniť to, čo povedala pani predsedníčka. Konflikty v Syrii a v Iraku nie sú nové. Trvajú už roky Doteraz e, sme sa tvárili tak, ako keby to bolo veľmi ďaleko. V Goetheho Faustovi sa píše, e, kde sú chodníky. E, no a čo nás zaujíma, čo sa deje v Turecku, tak nám pripadá táto politika. No ale teraz vlastne v globalizovanom svete sa to všetko deje, tak povediať, pred našim prahom. A to teraz vidíme. Situácia na juhu, juhovýchode Turecka je tristná. Dve, dva milióny ľudí našla útočisko útočisko v Turecku, nehovoríme o iných krajinách, tam sú pomery iné. Iba 22 tisíc z tohto čísla žije v, uteč- v utečeneckých táboroch. No ne- nemôžem povedať, že tam žijú, ale sú tam zatvorení. Majú na život to najdôležitejšie, ale nemajú voľnosť pohybu. A o vzdelávaní možno hovoriť iba v rudimentárnej forme. Takže vlastne sa opakuje to, čo sme videli v palestinských táboroch pred 40-50 rokmi doteraz. No, Niektorí uprednostnili žiť niekde inde, teda nie v táboroch, chceli mať určitú voľnosť pohybu, žijú na okraji miest a žijú v dedinách. Tam to vyzerá tak, že pokiaľ bolo Turecko v lepšej hospodárskej situácii, síce povolenia pracovať neexistovať a pracovné povolenia neexistovali, no ale pracovalo sa ilegálne. Robili to tak sírčania, ktorí sa zdržiavali v Turecku ako lacné pracovné síly. No, to sa akceptovalo. Akceptoval sa tento stav. No a hospodárska situácia v Turecku sa zhoršila a politické e, pomery, ako poukázala pani predsednička, sú nestabilné a e, spory medzi vojenskými silami a kurdami sú veľmi zhoršené, teda je napäté. No a podľa všetkého mm, utečenci sú stále komplikovanejšej situácii, žijú tam. Ja som navštívil niekoľko rodín, ozaj žijú v garážach, e, žijú v hrubých stavbách, ktoré ešte nie sú skončené. Nežijú tam zadarmo, nebývajú tam zadarmo, musia platiť majiteľom týchto budov, no budovy, to som podal prehnanie. Ten, kto má niekoho v zahraničí, kto ho môže finančne podporovať, nož tak tento do istej miery zvládne, ale ten, kto nemá takéto zdroje, tak pre ňo je to dosť komplikované, hlavne pre tých ľudí, ktorí ktorí, ktorí boli zranení alebo sa ich nejak ináč vojna dotkla. No napríklad, tak vidíte dievča, ktoré má amputované nohy alebo ruky a napríklad po, lete, po náletoch nebola, žia, nebola poskytnutá žiadna e, zdravotná starostlivosť. To si pozrite, tie hnisavé rany, nuža. Potom samozrejme v rodine, ktorá má viacero detí, nikto nepracuje. Takáto situácia vznikla, takže tieto núdzové situácie sa veľmi vyhrocujú a podpora, ktorú Turecko pod, poskytovalo, no nemôže poskytovať na veky, takže otázka znie, kam kam sa táto cesta, kam táto cesta vedie. Ja som prešiel až ku sírskej hranici. Turci zavreli túto hranicu a povedali mi, keď niekto príde z Homsu, a e, sa skonštatovali nejaké nálety a je jasné, že týmito bombovými útokmi bol niekto zranený alebo iným spôsobom poškodený, tak ho pustia, ale ináč je hranica zavreda. Pani predsednička Linda povedala, aby ste sa dostali do tábora, musíte sa najprv prihlásiť na ministerstve zahraničných vecí. Ja som sa chcel dostať do druhého tábora, ale tam ma nepustili, pretože mi chýbalo to povolenie ministerstva zahraničných vecí Turecka. Takže tá celá záležitosť sa zhoršuje, vyhrocuje. Ľudia, ktorí prichádzajú zo Sýrie do Turecka, majú v Turecku osobitný status, berú ich ako hosti na určité obdobie a majú ochranu. No a povedali mi, že pokiaľ ide Homs, Severnú Sýriu, sa cítia byť ešte zodpovedný, teda v tom mysle, že boli niekedy súčasťou Osmanskej ríše. Ale e, pokiaľ išlo ten tábor, ktorý sme navštívili, boli tam ľudia z Pakistanu, núža, o tých sa nikto nestará a nemajú ani ten status osobitnej ochrany. Tí, ktorí prišli z Iraku, pred e, rokom či dvomi e, zatiaľ nemôžu ísť e, späť a hovorí sa, ako to, že sa chcete vrátiť, vás nepoznáme, s akou legitimáciou ste vycestovali. No tak situácia sa zhoršuje. No a prirodzene, že to, čo zažívame v Európe, teda to, čo vlastne bolo spustené. Ľudia strácajú nádej na to, že sa budú môcť vrátiť do svojej domoviny, pretože sa tam stále ešte ďalej bojuje. Takže ich život, prežitie tam, kde mali status utečenca alebo hostia, no už to bude stále ťažšie. A teda hľadajú možnosti, hlavne teda mladí ľudia by eh, radi zarábali niekde inde, aby tí, ktorí ostali v Turecku, mohli fungovať a žiť ďalej. No až keď to nepostačí, no neviem si predstaviť, čo sa potom stane. Že potom zrejme ten príliv utečencov, ktorý sa už teraz črtá, bude pokračovať ešte ďalej. Takže ja si myslím, že musíme pracovať na mnohých bodoch. Na jednej strane je to otázka humanitárnej pomoci na tvári miesta. Stále sa tvrdilo, že je prekerná zdravotná starostlivosť, čiže taká veľká skupina ľudí, ktorá bola takto postihnutá, potrebuje pomoc a otázka znie, čo sa stane s mladou generáciou. Vzdelávanie je veľmi aktuálnou témou popri zdravotníctve, no a veľmi naliehavé je to, aby medzi tým aj naše štáty, nielen členské štáty, ale všetky štáty, ktoré sú zapojené do tohto konfliktu, odliadnúť do toho, v akej forme, aby niečo urobili teda z tohto zahranično-politického hľadu, aby došlo k príslušnému riešeniu, pretože v opačnom prípade pre nás vidím stále väčšie ťažkosti. No aký to bude mať dopad, tak to si vôbec nedokážem ešte predstaviť. Ďakujem. Okay, thank you. Any colleagues any questions? Ďakujem. Sú nejaké otázky? Lids? Ďakujem, Joachim, za informáciu. Ja som včera navštívil utečenský tábor v Nemecku, boli tam mladí sírčania a um, vlastne um, ja som sa dozvedel, že mnohí z tých mladých mužov utekli, aby nemuseli slúžiť v Asadovej armáde. A e, zhruba v tom tábore 130 takýchto mladých e, mužov a bolo mi povedané, že ich rodiny príslušníci nie sú s nimi, ale v Sýrii. A my tu hovoríme o teda iných číslach. A dokonca my nemáme ani zdokumentované tieto počty, kto je v týchto táboroch. Ale myslím si, že čo bude nasledovať je um, príchod ich rodin a rodinných príslušníkov za tými, ktorí sú už na území EÚ. E a toto je dôležitá otázka väčšina z týchto mužov má e, deti a e, vlastne títo e, mladí sírsky muži, predpokladám, ich rodiny sú niekde na ceste, alebo sa pripravujú na cestu za nimi do Európy. A toto je vec, na ktorú sa musíme pripraviť, aby sme neboli svetkami alebo obeťom ešte ďalšej a väčšej krízy, aby sme boli pripravení jednoducho zvládnuť ten nápor uchádzačov o azyl. Áno, väčšina týchto e, ľudí sa nachádza v Sýrii alebo na okolí Sýrie e, presídlených ľudí. A my vedieme diskusie s rôznymi mimovládnymi organizáciami a vieme od nich, že E, utečenci na sebe berú nesmierne e, riziko, riziko e, keď sa podujmú na, na útek. Naozaj tá situácia je veľmi, veľmi náročná. Možno jedna vetička z mojej strany. Linda a ja hovoríme o utečencoch v Turecku zo Sýrie, ale to je iba jeden zlomok problému. Ešte raz chcem povedať, je to veľa ľudí z Iraku. V Iraku sa predsa konflikty ešte zďaleka neskončili. Ďalej prichádzajú ľudia z Afganistanu, pretože zase vzblkli boje. Najnovším príkladom bola situácia v Kunduse, kde 600 talibáncom sa podarilo 7 tisíc vojenských e, síl vyhnať z mesta. No, viem, že e, situácia v Strednej Ázie zla, tam sa črta ďalší konflikt, milióny ľudí z Kyrgyzska, z Tadžikistanu, z Uzbekistanu. E, to boli gastarbajtri v Rusku, nazvime to tak. No a hospodárskou situáciou v Rusku prepadom rubla už nemajú možnosť zarobiť peniaze na to, aby sa postarali o svoje rodiny. Čiže 50 obehu finančných prostriedkov boli práve transferom peňazí z Ruska do Tadžikistanu. No už aj tu sa niečo pripravuje. Mnohí sú sú to muži, mladí muži, ktorí idú do ISIS, pretože tam im dávajú peniaze a majú tam aj ďalšie iné výhody. No musíme sa poobzerať o tom, ako sa budeme na tento problém dívať nielen bodovo, ale ide o to, že sa budeme musieť pozrieť na to, ako to je v Afrike a v Ázii, aké potenciálne konflikty tam ešte môžu vzniknúť. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať komisii, keď som hovorila o schybení politiky. Ja som hovorila všeobecne o e, členských krajinách, nehovorila som o komisii. Ja viem, e, že komisia si to veľmi uvedomuje, aká je situácia. Takže mali sme veľmi dobrú spoluprácu chcel, chcel by som sa poďakovať Johane za, skvelú, za organizáciu skvelej návštevy. Máme tu predstaviteľov DigiNet. Mali by sme sa možno dozvedieť troška viac o práci e, v susedstve tej technickej humanitárnej pomoci. Tak je tu pán Patrik Pake a pán Carlos Cano z toho istého DJ, potom Laticia Montekavo, Zeko, neviem, kto sa ujme slova ako prvý. Ne, neviem teda, kto. Nech sa páči, kto. Ďakujem, som Leticia Maltekovo e, z DG Eko. Chcem sa poďakovať za správu z vašej služobnej cesty účty. Chcem sa poďakovať e, vám, ktorí, sú, ktorí sa zúčastňujú projektov v Turecku a ktorí sa starajú o cezhraničné operácie na e, sírsko-tureckej hranici. Úplne súhlasím so všetkým, čo sme tu teraz počuli, pokiaľ ide o ťažkosti, ktorým čelia sírsky utečenci žijúci v Turecku. Konkrétne napríklad hovoríme o tisíckach detí, ktorí nepokračujú v školskej dochádzke, ďalej zhoršujú, o zhoršujúcich sa podmienok, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu, k zdravotníckým službám ďalej nemajú možnosť legálne, legálne pracovať a že teda hľadajú možnosti nelegálnej práce za nízke mzdy. No a DG Eco, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc tých týmto ľuďom v Turecku. Teraz niekoľko čísel z mojej strany je zjavné, že tá potreba vo vnútri Turecka vzrastá. Žiaľ, nemôžeme poskytnúť e, pomoc každému, pretože sa robia škrty v rozpočtu. Takže zatiaľ sme dali 36 miliónov na e, pomoc na podporu sírskych utečencov v Turecku v takých sektoroch, ako je zdravotníctvo, teda primárne zdravotníctvo, reprodukčné zdravie, e, vzdelávanie,

ďalej poskytovanie potravín, ďalej iniciatíva na podporu detí a učiteľov. Ďalej sa snažíme poskytnúť vzdelávanie 7 tisícom detí. Momentálne zvažujeme a diskutujeme o tom, či sa budú uskutočňovať záchranné operácie a vzdelávame takisto tureckú záchrannú gardu alebo skupinu práve preto, že e, sa dávajú, dáva balík finančných prostriedkov pre utečencov z Iraku. Ďalej poskytujeme finančné prostriedky agentúre Organizácie spojených národov a takisto pokiaľ ide o potravinovú pomoc, e, Spustili sme iniciatívu na poskytovanie e, voucherov, elektronických voucherov, alebo teda lístkov v jednotlivých e, táboroch. Väčšina utečencov, ako sme počuli, žije vo vidieckých oblastiach, niektorí žijú na hraniciach so Sýriou, niektorí žijú v Istambule. No a takisto to ďalšia činnosť, pokiaľ ide o cezhraničnú činnosť v roku 2015, teda v tomto finančnom roku sme dali 70 e, miliónov eur na cezhraničné aktivity hlavne pokiaľ ide o Turecko, tam sa, dalo, sa dali 2 milióny, hlavne severnú časť e, Sýrie, ako sme už počuli, Latakiu kde e, prebiehal ten hlavný konflikt. Ďalej sme sa sústreďovali na zdravotníctvo, na potraviny a na ochranu. My sa snažíme pomôcť tým najzraniteľnejším. 75 e, miliónov vysídlených um, sírčanov väčšina z nich sú deti v skutku zraniteľné osoby, čiže napriek rozpočtovým škrtom sa snažíme riešiť túto zraniteľnosť ľudí. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, Zidžine. Nech sa páči. Ďakujem. Som Carlos Cano, som z Virginia. Som zodpovedný za parlamentné záležitosti. Zastupujem pána Takého. Bol na e, množstve e, zasadaní kvôli e, tragickým udalostiam v Ankere. My sa radi stretneme so službami pre vonkajšiu činnosť na základe želania, ale žiaľ momentálne to nemôžeme, ale keď bude treba, budeme k dispozícii. Máme e, pocit, že musíme vedieť niečo o novom financovaní. Mali by sme vedieť o práci, ktorú vykonávate. Ďakujem pekne. No som si istá, že keď hovoríme o utečetenskej kríze, vypočujeme si viac o situácii v Turecku v blížiacich sa týždňoch. No a teraz sa dostávame e, k ďalšiemu bodu, to je utečenecká kríza a potreba pristupovať e, k nej holistickým e, prístupom. Takže máme tu návrh E, kde je e, gestorským výborom výbor e, Líbe, ide hlavne o situáciu v Stredomorí. Líbe teraz zmenilo svoj časový ráme, čiže nebude sa hlasovať do decembra, takže budú mať členovia viac času, aby náš výbor mal jasnú pozíciu pre výbor LIBE. Pani Besaro, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Predovšetkým by som chcela poďakovať všetkým kolegom zo všetkých politických skupín, pretože poslali takmer 100 pozmeňujúce návrhov, ktoré skutočne obohatia tento text. A skutočne čo dôležitejšie aby e, sme teda to trochu rozšírili, aby bol ten text mal väčšiu váhu. A myslím si, že sa nám podarí dosiahnuť dosť aj kompromisných pozmeňujúcich návrhov. A myslím si, že máme čo povedať k správe z výboru Libe, čo sa týka lehoty, tak hlasovať sa bude 10. novembra. Tým pádom máme dosť času na to, aby sme diskutovali o pozmeňujúcich návrhoch a asi okolo 20. oktobra sa môžu stretnúť tieňoví spravodajci, aby sme sa dohodli. Treba postupovať jednotne a spolupracovať medzi jednotlivými inštitúciami a určite za výbor DV ideme príkladom. Som k dispozícii všetkým kolegom pri práci na tomto texte, v tej stanovenej lehote. No a keď príde november, tak sa nám podarí dosiahnuť, aby to bol nielen solidný, robustný dokument, ale aj zaujímavý, ktorý bude obsahovať konkrétne body. Ďakujem. Ďakujem. Takže pán Diaz de Mera z EPP. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať za odvedenú prácu spravodajkyni pani Becerra a taktiež kolegom, ktorí prispeli k tomuto textu, poslali skoro 100 pozmeňujúcich návrhov, ako už to zaznelo. No a ja už čakám netrpezlivo, až budem môcť začať pracovať, aby sme sa dopracovali k čo najväčšiemu počtu kompromisných návrhov. Ja som zaslala 9 pozmenujúcich návrhov, ktoré súvisia s nasledujúcimi otázkami. E, rozšíriť e, obsah pojmu zraniteľný, aby sa to netýkalo len žien a detí, ale aj starších osôb a ľudí, ktorí potrebujú špecifickú opateru alebo špecifickú pomoc. Ďalší aspekt v rámci ďalšieho pozmeňujúceho návrhu to bolo podporovať spoluprácu s tretími krajinami, krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami. A ďalej podporiť legislatívny balíček, ktorý predstavila komisia v rámci Európskej migračnej agendy, kde sa okrem iného žiada o urgentné prepracovanie Dublinského nariadenia. Taktiež chceme stály mechanizmus e, prerozdelenia utečencov, ktorý by bol, ktorý by bol povinný, takže povinný a stály mechanizmus, opakujem. A taktiež potrebujeme spoločný európsky azylový systém. To si myslím, že je snaha, ktorá pretrváva už dlhé roky a zatiaľ sme nedosiahli nejaký výraznejší úspech. Taktiež navrhujem sa snažiť, pokiaľ má dôsť k návratu niekoho, nejaké osoby, tak aby tento návrat sa odohral za dôstojných podmienok, aby sa rešpektovali, dodržiavali jeho neodškrepiteľné práva. A ďalej, revizný mechanizmus pre rozvojovú pomoc. A to je všetko. Ďakujem. Ďakujeme. Enrique Guerrero. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Už ja tu nahrádzam Eri Schlein, ktorá je tým spravodajkyňou sociálnych demokratov k tomuto stanovisku a spolu s talianskými kolegami, ostatnými talianskými kolegami je v Ríme, pretože tam má recepciu, na ktorej je teda účastný aj prezident. Ale pokiaľ by tu bola, tak by povedala to, čo ja poviem teraz. Poprvé, poďakovať Beatrice za vypracovanie stanoviska. My sme už diskutovali o tejto otázke. Hovorili sme o dôležitosti zamerania na utečeneckú krízu v, stredozemnej, v oblasti Stredozemného mora a taktiež v globálnom, eh, globálneho hľadiska. Nuž, a nede tu len teda o pohľad výboru Libe, ale aj o náš pohľad výboru DV v súvislosti s ochranou pri migrácii. Takže za Eli Schlein hovorím, že, že spolupráca v oblasti rozvoja pomáha riešiť problémy, ktoré vedú k migrácii a preto potrebujeme vytvoriť prepojenie medzi jednotlivými politikami, medzi politikou rozvoja a politikami ktoré súvisia s migráciou. No a zároveň zhodneme na tom, že príčiny, ktoré vedú k migrácii, môžu byť riešené len z pohľadu politiky rozvoja. A taktiež rozvojová politika by nemala brzdiť situáciu, tak aby občania niektoré krajiny, ktorí chcú emigrovať, aby to mohli urobiť za legálnych pevne stanovených podmienok, pokiaľ chcú hľadať lepšiu budúcnosť. Takže rozvojová spolupráca by nemala byť využívaná, aby zastavovala e, prúdy utečencov a azylantov. Nemalo by, nemala by slúžiť ako zamienka na uzavretie hraníc. Taktiež vytvorenie núdzového trastového fondu pre Afriku bereme na vedomie a členské štáty musia do ňoho riadne prispievať, ale je treba zaručiť transparentnosť tohto fondu a preto je treba spustiť dohľad, systémy dozoru nad projektami, tak aby fond slúžil svojmu účelu. Tým účelom je priamo pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú a nezabúdať, že v mnohých prípadoch tieto osoby sú obeťami vlád, ktoré porušujú ich ľudské práva. A na záver sa návrhy, ktoré spravodajkyňa no, spravodajkyňa mojej skupiny zašle. Ja sám, Enrique Guerrero, niektoré z nich taktiež podpíšem. Tieto návrhy riešia otázku um, peňazí, ktoré v podstate migranti potom posielajú svojim rodinám domov a naďalej je treba pracovať na odstraňovaní nákladov pre tieto osoby, ktoré posielajú peniaze domov do krajiny pôvodu. Takže chcem opäť poďakovať Beatrice a chcem jej zaželať, aby týchto 100 pozmenujúcich návrhov riešila aktívne a pozitívne, optimisticky a snažila sa dosiahnuť to, aby to finálne hlasovanie na plenárke nebolo až také dlhé, aby sa nehlasovalo o 100 návrhoch. A štvrtky ako sa vie, sú z pohľadu oddelného hlasovania úplne tortúrou. Takže prosím, takto je dôležité aby toto stanovisko k správe výboru LIBE pomáhalo riešiť migračnú krízu, je treba zaujať globálny postoj. Nie len právny postoj a nie len sa zamerať na hranice a na zahraničnú politiku. Nie, je treba bojovať proti príčinám, ktoré stoja pri zrode eh, migrácie. Sú to príčiny, ktoré priamo súvisia s rozvojovou spoluprácou, rozvojovou pomocou. Judith Argentíny. Ďakujem aj za ten úvod tej návštevy do Gaziantep. Myslím si, že to súvisí s tým, o čom tu hovoríme. Ďakujem aj pani Becerra. Neviem, či si sa s tým stretli, ale my už diskutujeme veľmi dlho, my, výbor DV, s inými globálnymi partnermi či rozvojová pomoc je iba plýtvanie peňazí, alebo či funguje. Tí, čo hovoria, že je to plýtvanie peňazí, tak hovoria, že by sme sa mali zameriavať skôr na obchod, obchodovanie, pretože rozvojová pomoc, len vyhazujeme peniaze z okna, ale teraz tí istí ľudia hovoria, že by sme mali navýšiť rozvoj pomoc, aby sme zastavili migrantov, ale to je mýtus. Keď vidíme, že sa niekde zlepšila hospodárska situácia, tak v podstate to vedie k tomu, že viac ľudí si môže dovoliť emigrovať. To nie je problém, ale ukazuje to, že zlepšenie hospodárskej situácie neznamená, že ľudia prestanú emigrovať. V podstate to skôr umožní ľuďom, ktorí predtým nemohli alebo nemali jednotu, aby odišli, aby teraz už si to mohli dovoliť. No, čo týka pravidiel na to, ako vynakladať alebo ako nakladať s oficiálnou rozvojou pomocou, tie umožňujú, aby v podstate azylanti boli financovaní v západných krajinách z týchto zdrojov na rozvojovú pomoc. A ja to vidím u nás. My sme z, najprv pr, z, vynakladali 0,7 HDP na tieto účely, potom sa to znížilo a teraz sa to zase zvýšilo na 0,7%, pretože v podstate prispievame utečencom na ubytovanie u nás v Holandsku. A toto sa financuje priamo z tej rozvojovej pomoci, ktorá by mala putovať do rozvojujúcich sa krajín. Takže máme tu iniciatívnu správu výboru LIBE, ktorá je zásadná je treba zdôrazniť nielen to, že sú tu utečenci, ktoré sú zraniteľnejší než nejakí iní utečenci, ale že špecificky je to táto makroekonomická téma, ako financovať náš rozvoj, na čo využívame našu rozvojovú pomoc a či nás nebudú či nebudeme zneužívaní v rámci tu diskusie o zastavení migračných tokov. No a takýmto prístupom, no takto ja pristupujem k tomuto stanovisku. Prichádza o pár týždňov summit vo Valete, kde sa EÚ stretne s zastupcami afrických krajín. No a tam sa bude opäť hrať o to, koľko poskytneme rozvoj pomoci, aby prestali vy ste k nám posielať vašich migrantov. Myslím si, že týmto ničomu nepomôžeme. Ďalej ten nápad, že by sme skombinovali naše readmisné dohody s rozvojovou pomocou, tak to je trochu nebezpečné. Princíp viac za viac, ktorý využívame v prípade krajín, kde teda môžeme spolupracovať s ich vládami, tak ten je správny, ale, ale to, o čom hovorila rada minulý týždeň, že viac za viac by sa mohlo zmeniť na menej za menej, tak to nie je príliš konštruktívny prístup. Takže my vo výbore DV by sme mali vypracovať takéto stanovisko, ktoré by malo určitý dopad. No a preto musíme jasne hovoriť ohľadom oficiálnej rozvojovej pomoci, ako ju využívať a rozptýliť určité mýty o, zastav- o tom, že zastavíme migračné toky, pokiaľ navýšime rozvojovú pomoc. Ďakujem. Ďakujem, Davostýr. Ďakujem. Len stručne chcem poďakovať Beatriz. Vysvetlila stanovisko ETP. A ja by som chcela rýchlo dodať, že lehota na pozmenujúce návrhy je, a potom do, to obdobie dohlasovania, tak sa to celé aktualizovalo. Napríklad v texte hovoríme, o agende pre obdobie po roku 2015 a zatiaľ sa to e, zmenilo na 2015-2030, e, ten názov, takže toto treba aktualizovať ďalej, ten africký trastový fond. Možno dospejme k novému konsenzu hľadom rozvoja. Takže chcem len povedať, že na zasadaní tenových spravodajcov o tomto budem ešte hovoriť. Pýtam sa sekretariátu. Áno, pokiaľ sa odhárajú nejaké nové veci, tak dohodneme sa na nejakom mechanizme v rámci všetkých politických skupín, tak možno by sme mohli byť teda kreatívni. Uvidíme snad, teda potom to tam bude všetko aktuálne. Beatrice. Alebo, prepač, zabudla som na komisiu. A komisia dôležitá v rámci tejto diskusie, nemal by som na nich zabúdať. Pani Suárez z DG Home, pán Fronteny z DG Defco a pán Mastrožiakamo, tiež z DG Defco. Neviem, kto začne. Možno DG Home. Pani Suárez, chcete niečo povedať? Ďakujem. Len stručne chcem povedať, že s veľkým zájmom sledujeme prácu, vo práce vo výbore LIBE a taktiež príspevky ostatných parlamentných výborov, vrátane výboru DV. Ohľadom situácie v stredozemnej oblasti, stredomorskej oblasti. A taktiež si myslíme, že holistický prístup je ten správny. Už to bolo súčasťou Európskej migračnej agendy, ktorá bola schválená v maj 2015 ako viete, táto agenda vytvorila komplexný prístup k migrácii, zaručuje ochranu tým, ktorí to potrebujú a podporu členským štátom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii. Toto bol komplexný balíček, ktorý v podstate integruje interné, interné a externé aspekty a my sme si všimli tie, čo hovoríte v vašom stanovisku. A niektoré z tých bodov už komisia berie do úvahy, avšak chcem ešte stručne o nich trochu pohovoriť. Právo na azyl je základným právom, ktoré je zakotvené v charte základných práv. A naša reakcia na krízu má zaručiť dodržiavanie základného práva na azyl. A prvé, tie núdzové strediska už sú vádzané do prevádzky a tým sa zlepší príjmanie migrantov na hranici a identifikácia tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, vrátane kandidátov na relokáciu, pričom je bude možné identifikovať tých, ktorí pravdepodobne nemajú právo e, ostať v Európe. Prvé relokácie už začali uskutočňovať na základe e, rozhodnutia rady ohľadom relokácie a prioritu dostávajú zraniteľní e, žiadatelia. Čo sa týka riešenia hlavných príčin migrácie, tak je treba vytvoriť taktiež legálne cesty, ako sa dostať do EÚ a zároveň riešiť príčiny, ktoré nutia ľudí migrovať z krajín pôvodu. EÚ poskytuje pomoc obyvateľom Sýrie a taktiež pomáha Libanonu, Jordánsku a Turecku, ktoré sedia so Sýriou, aby lepšie sa dali čečenskú krízu. Do budúcnosti komisia chce vytvoriť spoločnú politiku ohľadom v oblasti legálnej migrácie. Do marca 2016 sa komisia predstaviť balíček o legálnej migrácii, taktiež sa bude revidovať smernica o modrej karte, príjme sa smernica o študentoch a vedeckých pracovníkoch. V, súčasnosti teraz sa o tom diskutuje so spoluzákonodárcami v rámci trialógu. Sú to veľmi dôležité skupiny. Ďakujem za pozornosť a samozrejme sa tešíme aj na finálnu verziu správy. Ďakujem. Ďakujem, neviem, kto chce teraz hovoriť za DigiDevko. Je tam niekto, kto chce vyjadriť? Nie? Dobre, nemáte čo dodať, takže pani Beferra. No už mne už zostáva len poďakovať všetkým za spoluprácu a skutočne obrovský záujem, ktorý máme všetci na tejto téme. To nám zaručí, dúfam, zaujímavý, zaujímavé hodnotné stanovisko k správe Viktoru Libe, výboru Libe. A my so sekretariatom budeme skutočne úzko spolupracovať aby ten text bol čo najprecíznejší a najaktuálnejší a taktiež budeme trvať na tom, že je zásadné mať konsenzuálny text. A ďakujem vám za túto spoluprácu, bola dobrá už od začiatku a teším sa na schôdzu tieňových spravodajcov. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť vhodné kompromisné návrhy, ako hovoril Enrique. Nielen nám to uľahčí hlasovanie, ale budeme určite spokojnejší, keď budeme hlasovať o pevných pozmeňujúcich návrhoch, ako te, sú teda kompromisné návrhy. Ďakujem. Nemusíme v každom uznesení hovoriť o všetkom. Je treba sa obmedziť na tú konkrétnu problematiku a mať tam precízny text. Nemusíme tam mať mnohé úvodné ustanovenia. Napríklad minulý týždeň to videli na plenárke, bolo tam príliš veľa úvodných ustanovení a celé sa to tak rozbrblalo, takže myslím si, kolegovia, zosielajte pozmeňte návrhy, ktoré sú presne zacielené. Nemusíte hovoriť o tom, čo už povedalo v texte Libe, tak aby to bolo presnejšie zamerané aby sme vyslali jasný signál a pomohli spravodajkyni. Áno, myslím si, že jej text je veľmi precízny, takže netreba tomu dodávať 10 strán. Hlasovanie 10. novembra o pár týždňov. Takže teraz posledný bod dnešného programu a to je správa ohľadom našej návštevil na misii na summit OSN. Zajtra máme stretnutie s národnými parlamentami, tam budeme diskutovať o implementácii ehm, udržateľných, cieľ udržateľného rozvoja. Takže tam budú kolegovia poslanci z národných parlamentov, pretože v New Yorku sme teda všetky diskutovali o týchto cieľoch udržateľného rozvoja. No a teraz nám poskytne aktuálne informácie Davor Steer. Ďakujem, pani predsednička. Summit v New Yorku vlastne bol úspechom ešte predtým, ako sme tam prišli, lebo ten výstupný dokument už bol odsúhlasený a z tohto hľadiska sme neboli vystavení stresu toho, že by sme očakávali dlhé vyjednávania a rokovania Ehm, ehm, tie ciele tam boli zohľadené, pokiaľ ide o mechanizmus rokovania samitu hlavy štátov a vlád prednášajú svoje vyhlásenia a potom nasleduje interaktívny dialog, ktorý nebol až taký veľmi interaktívny, ale dal eh, možnosť aj Európskemu parlamentu, ktorý bol zastúpený v rámci jedného z týchto dialogov, aby sa vyjadril a parlament zastupoval predseda parlamentu a teda e, stanovisko parlamentu zaznelo aj na New Yorkskom samite. Pokiaľ ide o agentu 2030, asi e, tá najdôležitejšia vec sa týkala implementácie a monitoringu implementácie 17 SDG, tých rozvojových go- cieľov, a keďže táto agenda je celosvetová a zahrňa tak EÚ ako aj členské štáty, ale aj iné regióny sveta. A počas rokovaní sme boli ubezpečení, že boli prijaté veľmi vážne záväzky, pokiaľ ide o Eh, implementáciu rozvojovej agendy. Stretli sme sa s podpredsedom OSE pre hospodárske a sociálne otázky, ktorý nám povedal, že aj teda keď nová agenda začne byť implementovaná až od 1. januára 2016, už mnohé krajiny pracujú na vlastných národných programoch, takže Myslím si, že to bolo mimoriadne pre našu delegácie užitočné, že sa zúčastnila e, napríklad aj stretnutia s vedúcim štatistickej komisie OSN Johnom Pullingerom zo Spojeného kráľovstva, ktorý hovoril o indikátoroch. A to je práve ten ďalší krok, ktorý očakávame. E, hovoríme tu o zhruba 300 indikátoroch, ale upozorňujem, že práca na nich ešte nie je ukončená, ale do budúceho marca predpokladám, že budeme mať v dispozícii tie indikátory na meranie 169 čiastkových cieľov v rámci 17 rozvojových cieľov. Otázka migrácie a utečenskej krízy bola tiež veľmi živo diskutovanou témou v rámci našich bilaterálnych stretnutí, uskutočnilo sa ich niekoľko s Elenou Clark, administrátorkou UNDP, a potom a, so zástupkyňou UN Women, viceprezidentom Svetovej banky a takisto aj s podpredsedom OS pre hospodárske a sociálne otázky. A to posledné stretnutie bolo naozaj veľmi informatívne eh, ohľadom toho, ako OSN hodlá monitorovať celý proces, teda sekretariat OSN, a ako vlastne na základe tohto monitoringu bude informovať politické fórum na vysokej úrovni, ktoré bude potom formulovať správu a odporúčania pre generálneho tajomníka. Taktiež sme mali veľmi užitočné stretnutie s podpredsedom komisie Timmermansom, podpredsedničkou komisie Mogherini a ďalšími, kde sme vlastne formulovali závery v mene týmu EÚ a podpredseda komisia Timmermans konštatoval, že EÚ zohráva prominentnú vedúcu úlohu, pokiaľ ide o ciele e, pre rok 2030 a zdôraznil význam koherentnosti politík a myslím si, že Vyjadrila aj dokonca osobný záväzok revidovať interné politiky EÚ vo svetle tej novej agendy e, pre rok 2030. Komisárka Memicová na stretnutí hovorila o spustení verejnej konzultácie a snahe dospieť k novému európskemu konsenzu v oblasti rozvoja a okrem toho sa uskutočnilo niekoľko stretnutí napríklad s organizáciou Save the Children, s Jeffrey Saxom, a o tom sme už nespočuli e, informáciu, potom s osobitným vyslancom OSM pre migráciu a rozvoj, potom so zástupcami agentúry USAID, taktiež e, s mimovládnou organizáciou Beyond 2015 po roku 2015 a potom aj so zástupcami e, vzdelávacieho sektora. Ako som povedal, e, hlavnou úlohou bolo zistiť, ako sa medzinárodné spoločenstvo pripravuje na implementáciu tejto veľmi ambicioznej agendy a my sme sa vrátili z New Yorku s pocitom, že pred nami existuje, existujú vážne výzvy, ale takisto bolo vyjadrených niekoľko veľmi vážnych eh, záväzkov a práca prebieha veľmi intenzívne, najmä napríklad na príprave indikátorov, ktoré by mohli byť prijaté v marci. Ďakujem. Ďakujem. Komisár Timmermans povedal, že by sme mali tieto veci riešiť aj v rámci komisie, pretože ide o univerzálnu agendu a týka to sa samozrejme aj nášho výboru, výboru pre rozvoj. A poprosím, aby si všetci prečítali prejavy e, e, ich predsedov vlády a tie záväzky, ktoré v nich formulovali a prezentovali e, na samite v OSN. Má niekto nejaký, nejaké otázky? Alebo chcel by niečo, niekto dodať, Beatrice? Ja by som chcela súhlasiť s tým, čo pare povedala Linda, pretože samozrejme okrem toho zhrnutia zo strany Davora, to bolo skvelé, tak sme sa stretli veľakrát a riešili sme otázky z mnohých pohľadov. Myslím si, že hlavné, hlavný záver, ktorý vyplýva z tohto samitu a z našej misie je, že je zásadné zmeniť spôsob, aký myslí a konajú vlády. Máme európske inštitúcie, vieme, že sme sa zhodli na menej veciach, než sme chceli. Mm, veľmi dobre sme komunikovali za parlament s komisiou, čo sa týka tých nadväzných krokov, ale chcela som povedať, že skutočne tie schôdze, napríklad s deťmi, ako bola tá schôdza s deťmi a s mladými ľuďmi, tak tieto mnohé schôdze boli inšpirujúce a naplnili nás optimizmom, pretože e, mladí ľudia to je budúcnosť. A chcel by som povedať, že to, čo podal pán Vupon Bob, ten e, v podstate e, človek zodpovedný za túto tematiku, je, že dôležité tie ciele plniť. No a povedal, že OSN sa zaviazali ku konkrétnym krokom. Je to celosvetový záväzok. Teraz potrebujeme príslušné ukazovatele. No a potom, aby tieto ukazovatele boli plnené, tak vlády musia si nasadiť iné okuliare, zmeniť optiku a pohľad na vec pretože toto sa netýka len ministrov pre rozvojovú spoluprácu. Ciele udržateľného rozvoja sú v podstate integrovanou agendou a je treba, aby k tomu sa stanovisko všetky vlády a my za Európsky parlament musíme nielen dosiahnuť potrebnú synergiu, ale aj poskytnúť dostatočnú pomoc a inšpiráciu, aby naše príslušné vlády aj parlamenty sa k tomu postavili rovnako. Okay, Pedro Silva Pereira who wants to say something. Pedro Silva Pereira chce niečo povedať? Ďakujem, pani predsednička. Áno, bez pochyby to, čo je teraz najdôležitejšie, je, že máme jasne definovaný rámec cieľov udržateľného rozvoja a teraz je ten ďalší logický krok a to je implementácia v Addis Abebe sa uskutočnila konferencia o financovaní rozvoja a tam tie výsledky sú tak povedia také zmiešané, by som povedal. A na jednej strane je to niečo, čo nás môže ukludniť, pokiaľ ide o budúcnosť, mobilizáciu zdrojov pre dosiahnutie tej, týchto cieľov, ale na druhej strane tu máme ďalší aspekt, a už to tu zaznelo, a to je naozaj otázka toho monitoringu prostredníctvom spomínaného súboru ukazateľov a asi by bolo naozaj užitočné vypočuť si Európsku komisiu vzhľadom na to, že Európska komisia už má rozsiahlu skúsenosť práve s, s prípravou ukazateľov, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja a určite v tomto procesu vytvárania ukazovateľov komisia bude zohrávať e, veľmi dôležitú úlohu a preto, pani predsedníčka, ja by som chcel využiť e, e, túto možnosť a by sme požiadali komisiu, aby nám povedala niečo o tom spôsobe, akým prispieva k tejto veľmi dôležitej práci, teda k tvorbe ukazovateľov, rozvojových ukazovateľov. Ďakujem. Áno, ďakujem. Pán Fontini z komisie chcel by niečo dodať? Pani Fontini. Nie, pán. Bez mikrofónu. Poprosím rečníka o mikrofón. Áno, ďakujem pekne. Želám všetkým príjemné popoludne. Pokiaľ ide o summit ako taký ťažko môžem doplniť niečo k tomu zhrnutiu, ktoré ste si práve vypočuli. Dodám len, že summit bol veľmi úspešný a veľmi dôležitý a e, pokiaľ ide o počet hlav štátov a vlád v New Yorku bol historicky najvyšší, e, atmosféra bola veľmi pozitívna a išlo naozaj o veľmi dôležitú príležitosť, ako vyjadriť politickú podporu rozvojovej agende a ako zdôrazniť význam jej implementácie a myslím si, že tieto posolstva zazneli veľmi silne, obzvlášť zo strany EÚ. Bol tam pri, e, prítomný komisár Timmermans, komisárka Mogherini alebo vysoká e, predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Mogherini a ďalší. Čo sa týka otázky, ktorá bola položená, chcel by som povedať, že áno. Samozrejme, implementácia tejto agendy je dôležitá a kľúčom bude práve definícia indikátorov. My, keď sme v New Yorku o tejto agende rokovali, tak tam zavládla jasná zhoda, pokiaľ ide o ciele a čiastkové ciele, ale pokiaľ ide o indikátory, bolo prijaté rozhodnutie o tom, že tie budú definované v rámci medzivládneho procesu, ktorému bude predsedať štatistická komisia OSN a e, skupina štatistikov, e, ktorá veľmi aktívne pracuje vtedy počas samitu nebolo vhodné e, diskutovať detailne o jednotlivých indikátoroch vzhľadom na ich veľký počet a preto bolo prijaté rozhodnutie ponechať to na e, technickom odbornom procese, do ktorého sú zapojení štatistici e, z celého sveta. Samozrejme, výsledky tohto procesu budú potom predložené sekretariátu OSN a o nich sa bude diskutovať. Okrem iného aj na pôde valného zhromaždenia. Takže tento proces prebieha. My sa tohto procesu zúčastňujeme cez Eurostat a cez jednotlivé štatistické úrady piatich či šiestich členských štátov, ktoré sú členmi tejto medzinárodnej pracovnej skupiny. Je jasné, že táto technická práca má aj politický rozmer, pretože tie indikátory, ktoré budú zvolené, naozaj veľmi dobre odzrkadlia celú agendu a budú vyvážené. Je dôležité, aby sme zastávali veľmi konzistentnú pozíciu a minulý týždeň tu v Bruseli sme zorganizovali technické stretnutie expertov členských štátov tak e, zo strany štatistiky, ako aj zo strany tých politík. A samozrejme e, na stretnutí sa zúčastnil aj Eurostat, tak aby si Eurostat vypočul názory z oboch strán tohto spektra, politického a štatistického. Takže toto je proces, ktorým momentálne prechádzame. Okrem toho, keď hovoríme o tomto procese, hovoríme zároveň aj o súbore medzinárodne odsúhlasených indikátorov. Okrem toho budú existovať regionálne indikátory a každá krajina si vypracuje vlastné národné indikátory. Takže budú tu tak povediať tri eh, okruhy indikátorov. Ten menší, to sú tie medzinárodné, potom budú regionálne a potom národné indikátory. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne to stretnutie o indikátoroch bolo veľmi zaujímavé a na niektorých indikátoroch, na ktorých sa pracuje, musím povedať, i tieto indikátory sú veľmi e, zaujímavé. Napríklad demokratická zodpovednosť vlády. E, bude naozaj zaujímavé pozrieť sa, ako sa budú merať takéto indikátory, respektíve ich dosahovanie. Ja ešte e, by som chcela poďakovať našej delegácii v New Yorku za vynikajúco odvedenú prácu a takisto aj e, pracovníkom sekretariatu za zorganizovanie vynikajúceho programu. Ešte má slovo? Áno, ja, pane, potvrdzujem tieto slova vďaky adresované tak nášmu sekretariatu, ako aj komisii. Pokiaľ ide o indikátory, tu snáď len dodám to, že predseda štatistickej komisie OSN taktiež neformálne vyjadril niečo, o čom tu už bola reč. Samozrejme, aj keď toto je technická práca, odborná a štatistická práca, eh, ona vychádza z určitých politických úvah alebo má určitú politickú dimenziu. Ale to hovorím, o tom sme diskutovali neformálne a nemôžeme vylúčiť to, že v konečnom dôsledku bude valné zhromaždenie OSN požiadané o schválenie týchto indikátorov. Druhá vec, ktorú by som chcel dodať, a samozrejme nemáme na to teraz priestor ani čas, ale táto diskusia nás očakáva, Týka sa to úlohy Európskeho parlamentu e, pri monitorovaní tohto procesu a myslím si, že je potrebné, ako si Linda povedala aj ty, e, nejakým spôsobom reorganizovať prácu parlamentu a predložiť návrh, ako bude pôsobiť, alebo aká bude úloha tohto Európskeho parlamentu pri monitoringu implementácie rozvojových cieľov OSN. Áno, ďakujem veľmi pekne. Súhlasím. Teraz je na nás, aby sme urobili všetko preto, aby tieto veci nezapadli prachom. E, mám ešte niekoľko oznámení, ktoré sa týkajú zajtrajšieho rána. Hlasovanie o implementácii odporúčaní e, pre sociálne environmentálne štandardy je odložené. E, Správodajca o tom požiadal, to znamená, zajtra hlasovanie o 9. nebude, zídeme sa o 9.30, to bude stretnutie s národnými parlamentami ohľadom milionových cieľov a rozvojových cieľov. E, sekretariat pošle všetkým poslancom e-mail, ale poprosím, ak s nimi budete, informujte vašich poslancov, že zajtra o 9. je hlasovanie zrušené. No a myslím si, že je možné, aby sme dnešný program ukončili. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakuje láskavo aj tlmočníkom. Uvidíme sa zajtra ráno o 9.30 v tejto istej miestnosti. Ďakujem.